OK, good morning. Dobré ráno prajeme. Ja som rada, že vás tu všetkých vidím a chcel by som vás privítať. Potrebujem ďaleko hľad. Takže ešte raz potrebujem ďaleko hľad na to, aby som vás všetkých videla, pretože ste ďaleko odo mňa. Takže ja týmto otváram dnešné zasadnutie. Budem asi radšej hovoriť po nemecky. Prijatie dnešného programu. Máme tu problém. Správa Alfonzi. Pokiaľ ide o ohrozené jazyky, to bol bod číslo 11 nášho programu. Tak tam sme sa rozhodli, že ho presunieme kvôli veľmi veľkému návalu pozmeňujúcich návrhov. Mohla by som počítať, že to podporíte takúto zmenu? Áno? poriadku, takže bod číslo 11 týmto je odročený na ďalšie zasadnutie a bod číslo 3 dnešného programu, pardon, číslo 2 dnešného programu, schválenie zápisnici zo schôdzi 22. 23. apríla. Máte to vo vašich zložkách, máte k tomu nejaké pripomienky, prosím vás, prihláste sa ešte počas zasadnutia, aby sme to mohli pozmeniť. Dnes nemáme tlmačenie do estančiny, litovčiny, lotištiny, maltštiny a švedštiny. A ešte by som chcela informovať v rámci oznámenia, preto mali sme trialógy a, a boli tam zákonodárne témy, predovšetkým pokiaľ ide o vzdelávanie a školenie mládeže, tento program, tak od posledného zasadnutia sme mali ďalšie dva trialógy k tomuto programu 23. apríla a potom ešte 14. mája a na tých zasadnutiach sme našli určité zblíženie a takmer sme sa dohodli, pokiaľ ide o kapitolu Mládež a šport. Myslím, že z rady sme dostali prislúbené, že mena všetkých programov môžeme ponechať a máme rovnaký rozpočet, e, samostatný rozpočet pre mládež, to je veľmi dôležité, takže to, čo pre nás bolo dôležité, sa nám aj podarilo dosiahnuť. Nakoniec e, sa zdá lepšie byť, že naše ciele e, boli podchytené prísnejším spôsobom, aby to jednoducho podporila aj rada, aby to bolo v súlade s kapitolami, teda, ktoré odsúhlasili sa na rade Comenius, Erasmus a ostatné programy týkajúce sa mládeže a športu. Ale sú tu ešte dva problémy. Jeden z nich je ten, že máme tu problém s menom, teda názvom tohto programu a druhý problém spočíva v tom, že rada tému pôžičiek e, vníma veľmi prísne, chcú iba 2% celkového rozpočtu vynaložiť práve na tieto pôžičky a v návrhu komisie nebolo cel, to nebolo z verby zviadrené, ale keď sa to prepočíta, tak to bolo až 5%, s čím počítala teda komisia. A teda pokiaľ ide o ten master, e, v rámci ktorého študent môže dostať pôžičku. Avšak problém je, že komisia nám hovorí, že tento master ako taký, celý tento program s masterom bude fungovať iba vtedy, ak to bude geograficky správne e, prerozdelené ak budeme mať najmenej teda 4%, pretože pri 2% to môžeme celé pochovať. Ja s tým v plnej miere súhlasím a veľmi ma zaujíma, teda ide mi o to, aby sme ten, túto loan facility, tieto pôžičky mali aj naďalej a teraz bojujeme s komisiou, teda nie s komisiou, ale s radou, aby sa nám podarilo navýšiť tú mieru 2%, a ja by som si želala, že by sa to zvýšilo aspoň na, na 3,8%. Rada prišla s odôvodnením, že musíme šetriť a tá výkonná agentúra na komisie to celé musela, mala skrátený rozpočet, ale pokiaľ ide o národné agentúry, tak tam rada priklepla 0,5% zasa sem, takže dá sa, že niekto musí šetriť a druhý nie, tak sa mi podarilo ich prinútiť, aby one išli na 3,4%, aby komisia dostala 1,8%. To je jednoducho pre tých, ktorí nie sú v tejto mm, téme až tak zbehli, tak je to jednoducho komplikované, ale podarilo sa nám teda dosiahnuť všetko okrem toho názvu a pokiaľ ide o tú loan facility, tie pôžičky, tak to uvidíme, čo dosiahneme Treba povedať, že už sa predsedníctva Írska sa nám nič nepodarí. Možno ešte to, že zmeníme ten názov a niečo dosiahneme pri tých pôžičkách, ale Nemáme tu žiadne signály, ako bude vlastne vyzerať ten rozpočet. Musíme počkať, pokým rozpočtový výbor sa k tomu vyjadrí. A potom tu máme ešte veľký problém, a to je vlastne problém delegovaných a implementovaných právnych aktov, ale nie je to problém nášho výboru, je to problém všetkých výborov. Ja to nevyriešim, ani keby som to chcela vyriešiť. Jednoducho, ak by som to začala v tejto oblasti niečo robiť, tak by som išla nad rámec pravidel, ktoré tu máme. Takže ja vychádzam z toho, že až v septembri budeme môcť riadne hlasovať o tomto ale obsahovo to dovtedy musíme vyriešiť. Pokiaľ ide o Creative Europe, Kreatívna Európa, tam sme mali už druhý neformálny trialog 25. marca a myslím, že sa nám podarilo dospieť ku kompromisnému textu, ktorý sme akceptovali. Nemáme tu žiadny väčší problém s týmto textom a ďalší trialog sa bude konať 30. mája tie nedoriešené problémy, to je podobne ako pri ostatných problémoch, týka sa to vždy rozpočtu, takže ide mi o to, aby sme e, našli riešenie, ale aj túto asi bude trvať dlho. Neviem celkom presne, dnes budeme napríklad hlasovať o tých kultúrnych hlavných mestách, to je takisto dokument, kde spolu rozhodujeme, o tom musíme ešte rokovať, ale keď budeme už dnes o tom hlasovať, tak si myslím, že to potom pôjde v septembri veľmi rýchlo Nede tu o nejaké implementované delegované akty. Možno sa nám to podarí ešte v rámci tohto legislatív, teda ešte do leta vyriešiť. Pokiaľ ide o občianstvo, citizenship, to je momentálne eh, ako keby ľadom. Ide o to, aby sme po, podľa teda výpočtov komisie, kde už boli určité škoty, myslím, že na úrovni 5%, ak teraz komisia bude vychádzať z toho, čo sme my prijali ako základ pre rokovania vo výbore pre rozpočet, tak tu bude o škrt o 23% v porovnaní s, por- s predchádzajúcimi rokmi. A to v programe občianstva, citizenship. Takže ja úprimne musím povedať, že to je jednoducho nepriateľné. To sú malé sumy. A keď sa to potom ešte skráti o 23%, ja som vo vašom mene napísala list, pánovi Bögemu a Lamasúrovi, ktorí na tom vlastne sú zúčastnení a požiadala som, aby jednoducho dávali pozor, pretože sa zosmiešneme. Ak toto číslo sa niekde objaví, tak môžem iba povedať, že už nebude nás nikto brať vážne. Dobre, takže to sú tie pozitívne a negatívne veci a teraz by som vás chcela informovať o tom, že nemáme kávu. Štrajkuje sa tu. A teraz vám niečo vysvetlím. Skutočnosť, že keď sme tu v tejto miestnosti a tu rokujeme, tak máme nárok na kávu. A koľko je tu miestnosti v tejto, koľko je tu sedadiel? 450 sedadiel v tejto miestnosti, tak sa prepočíta, že 450 krát sa tu môže jednoducho distribuovať káva. A to sa aj platí, hoci my toľko kávy nepijeme. Takže ja vám teraz poviem nasledovné. Ja generálne, to je 850 eur na jedno zasadnutie. Pekná suma, nie? Takže ja viem, kde my môžeme ušetriť tu. Aj keď, sa, aj keď budem neobľúbená. Táto káva tu aj tak nechutí. Ja som tu mal raz pána Kola, ten mi povedal, že keď mu dáme takúto kávu ešte raz, tak už viac nepríde. Tak sme mu potom kúpili expreso. Ja Vychádzam z toho, že Bundestagu sa káva nedáva, tam sa dokonca nedáva nič na pitie, ale ja som za to, aby ste mali k dispozícii aspoň vodu, to je predsa zdravé, ale kávu nepotrebujeme, nie je zdravý, vôbec ani nechutí ešte je aj taký drahý. Takže ja teraz generálnemu tajomníkovi napíšem a ja som sa informovala, potom čo dnes nedostaneme kávu a ani nezomrieme teda po nej, takže ja navrhujem, aby sme šetrili v parlamente touto formou a že jednoducho odstavíme toto popíjanie kávičky. Možno sa budete na mňa hnevať, ale ja si myslím, že práve tu môžeme veľa ušetriť. Keď na jednom zasadnutí ušetríme 850 eur, čo platíme vlastne za nič, iba za to, že pijeme kávu, tak ja poviem, radšej vypijeme vodu a potom možno ešte niečo. Ďakujem pekne, pán Migalsky, takíto sú Poliaci. Ostatní sa na mňa všetci nahnevane pozerajú a tvária sa, že jednoducho to je OK. Ale ja poviem, táto káva jednoducho nechutí. Keď vám chutí, tak nemáte žiadnu chuť. Dobre, takže bod číslo 4 podpora európskych kultúrnych a dvorivých sektorov ako zdrojov rastu a zamestnanosti. Marie Teres Sanchez Schmidt, nech sa páči, máte slovo. Nech sa páči. Ďakujem. Ja by som takisto chcela e, navrhnúť, aby sme na miesto vody v plastikových fľašiach dostávali vodu v krčahoch. Myslím si, že aj tam by sme niečo ušetrili, vážení kolegovia. Som veľmi rada, že som dostala možnosť hovoriť o sektore tvorby a kultúry. E, e, je to je, v, tom, v tomto sektore existuje veľmi veľa slubných náznakov. Hovoríme o tom, že kultúra a tvorivé odvetvia môžu prispieť aj k rastu a zamestnanosti. V septembri minulého roka komisia vydala oznámenie, ktorého cieľom bolo podporiť e, tvorivé a kultúrne odvetvia. Budem o tom hovoriť e, v skratke, aby som e, to urychlila. Ehm, ako členka e, tohto výboru mám tú čest, že som bola poverená vypracovaním tejto správy týkajúcej sa oblasti, ktorá je v srdci súčasnej európskej politiky. E, tento sektor má ehm, kapacitu na to, aby vytvárala, vytváral zamestnanosť a rast v Európe. Kultúrny aspekt bol vždy kľúčovým aspektom našej politiky, ako o tom svedčí existencia tzv. kultúrnej výnimky a e, na minulej plenárke sme o tom hovorili aj v súvislosti s rokovaním s, so Spojenými štátmi. E, pripomínam teraz, že dve tretiny e, hlasovali za to, aby sa táto kultúrna výnimka dostala do dohody so Spojenými štátmi. E, kultúra sa veľmi významným spôsobom podiela na tvorbe HDP a takisto zamestnáva celý rad ľudí. E, nemám celkom presné údaje, tieto sa líšia. E, ešte sekundu, prosím. Neviem, ak hovoríte po anglicky, prosím, sadnete si tam dozadu, je tam dosť miesta. So, Merci. Euh, tento sektor e, produkuje e, tvorivý obsah, ktorý má e, inovatívny charakter a ktorý využíva rôzne typy technológií. E, takisto podporuje postavenie Európy na medzinárodnej scéne. neprestane sa tento sektor vyvíja. Budúcnosť Európy je v rukách mládeže, o to sme presvedčení a tvorba zamestnanosti je prepojená s riešeniami, ktoré sú atraktívne pre vstup mladých ľudí na trh práce. Kultúrny sektor posilnil spoluprácu s ostatnými hospodárskymi sektormi, napríklad s turizmom a ďalšími. Tu je potrebné čeliť novým výzvam spojeným s digitalizáciou obsahu. Európsky parlament, a o tom som presvedčená, musí zohrať dôležitú úlohu pri tvorbe primeranej regulácie a pri podpore zbližovania sa národných legislatív. Dôležitosť programov a akcií, ako je Erasmus pre všetkých a tak ďalej, nemožno podceňovať. Preto e, vyzývam parlament, aby prijal konkrétne opatrenia na zlepšenie a podporu financovania e, tohto sektoru, ako aj prístup myslím, k, nemu, e, k týmto financiám prvom rade je potrebné získať spolahlivé štatistické údaje, ďalej je treba zvýšiť citlivosť Európanov a hlavne mladých ľudí na túto oblasť. Treba do nej vyčleniť primerané finančné prostriedky, a, ktoré by umožnili e, digitalizáciu a napokon je potrebné e, e, urobiť to na všetkých území, na celom území EÚ. E, tie štatistiky totiž sa značne líšia. Je preto potrebné, aby komisia šetrila, e, robila šetrenie v každom sektore, najmä pokiaľ ide o priamu zamestnateľnosť e, alebo nepriamu zamestnateľnosť v sektore kultúry a jeho prínose pre HDP členských štátov. Len spolahlivé štatistiky umožnia vytvoriť primerané európske nástroje, ktoré budú zodpovedať potrebám tohto odvetvia. Okrem toho, e, komisia by mala e, takisto e, vytvárať a podporovať tento sektor v dlhodobom meradle v súlade s e, stratégiou e, Európa 2020. E, takisto je potrebné, aby sa uzavreli konkrétne dohody so všetkými aktérmi v tomto sektore. To si samozrejme vyžaduje veľmi cieľenú mediálnu politiku s dôrazom na tvorbu zamestnanosti a na posilnenie aktivít vo vzťahu k investorom. Je to veľmi dôležité, najmä z hľadiska zamestnávania väčšieho počtu mladých v tomto odvetvi. Takýmto spôsobom by sme mohli podporiť aj rovnosť príležitosti. Je potrebné, aby sme členské štáty vyzývali e, k širšiemu vzdelávaniu v oblasti kultúry. E, takisto e, je potrebné v tomto smere za zacieliť aj odbornú prípravu, tak aby sa lepšie, e, dosiahol lepší súlad medzi ponukou, e, kvalifikačnou ponukou a potrebami trhu prístup k vzdelávaniu a kultúre už od útrho veku a počas celého života je, nepo, je veľmi dôležitý. Po tretie, je potrebné podporiť tento sektor primeranými finančnými prostriedkami. Presednička hovorila o e, alokáciách ktoré sa predpokladajú v našom rozpočte. Je potrebné, aby sa tento rozpočet e, v tomto smere posilnil, pretože má obrovský význam pre tvorbu zamestnanosti. Musíme teda podporovať aj zmiešané, diversifikované, prispôsobené zdroje a prijímať e, finančný rámec, ktorý je atraktívny. E, rôzne kultúrne podujatia sú toho vynikajúcim dôkazom. Takisto je potrebné v tomto smere využívať štrukturálne fondy, preto vyzývam komisiu aj členské štáty, aby uľahčili prístup týchto aktérov k týmto zdrojom financovania. E, ďalej je to ten e, pohyb smerom k digitalizácii. V posledných rokoch e, kultúrny a tvorivý sektor e, sa otvára voči digitalizácii a táto transformácia prináša e, komerčné príležitosti, ale aj výzvy týkajúce sa konkurencie schopnosti tohto sektoru. Vyzývam na vytvorenie moderného systému, pokiaľ ide o ochranu duševného vlastníctva a autorských práv. Takisto musí pri, umožniť čo najširší prístup ku kultúrnemu odvetviu. Ehm, postavenie kultúrneho odvetvia na medzinárodnej scéne, to je pre nás ďalšia výzva. Mal by sa využiť tak, aby posilnil konkurencieschopnosť európskych podnikov na medzinárodnej scéne. A napokon, pokiaľ ide o e, teritoriálny záber, je potrebné, aby sa podpora tohto odvetvia realizovala e, aj na miestnej úrovni, čiže musí sa to odraziť aj v územnej politike, tak aby tento sektor prispel k rozvoju našej ekonomiky. Záverom, tvorivý a kultúrny sektor je e, dynamický a e, umožňuje prístup e, pre všetkých a prispieva k tvorbe zamestnanosti to, čo v tomto smere urobíme, závisí samozrejme od vývoja príslušného regulačného rámca, ale aj od spolupráce medzi Úniou a jej členskými štátmi. Ďakujem za pozornosť. Som pripravená si vypočuť vaše návrhy a odpovedať na vaše otázky. Ďakujem, Marie Tereze. Teraz odovzdávam slovo komu? Niekomu. Ďakujem pekne, je to veľmi dôležitá správa. A predovšetkým v tejto chvíli, keď sa tu príjmajú rozhodnutia ohľadne rozpočtu, je to to dôležitejšie. Členské štáty sa v súčasnosti pripravujú na novú finančnú perspektívu a je veľmi dôležité, aby sme v tejto správe zdôraznili, že aká je dôležitý, aký je dôležitý tento kreatívny sektor pre celé hospodárstvo, pokiaľ ide o rast a vytváranie pracovných príležitosti. Avšak upriamil by som, upriamil by som pozornosť na nasledovné. Ak sa pozrieme na európske finančné prostriedky, ktoré by mohli podporiť tieto, tieto programy. A po druhé, chcel by som povedať, že Horizont 2020 je program, ktorým sa počíta hlavne pre oblasť inovácií a ide tu o inováciu, ktorá by mohla byť aj v tomto kreatívnom sektore. Nové technologické riešenia môžu byť implementované do tohoto kreatívneho priemyslu. Veď sa predsa nachádzame v digitálnej e, ére a zaostávame za Spojenými štátmi americkými, pretože nie sme schopní sa prispôsobiť technologickým zmenám. Spojené štáty americké sú o toľko pred nami, aj pokiaľ ide o túto kreatívnu sféru, odhľadnúť od ostatných, pokiaľ ide o zjednodušenie fiskálneho systému. Ja si predsa len myslím, že inovácia ako taká môže byť podporená aj v tomto kreatívnom sektore. Ale takisto by som chcel povedať, že je veľmi dôležitý Európsky sociálny fond. Tento fond predsa obsahuje finančné zdroje, pokiaľ ide o preškolovania, vzdelávania vo viacerých sektoroch a kreatívny kreatívna sféra jednoducho spadá veľmi dobre do tohto cieľu, pretože tí, ktorí sa venujú napríklad kultúre a tak ďalej, tí musia byť pripravení správnym spôsobom vzdelaní, aby sa adaptovali na nové požiadavky digitálnej éry, pokiaľ ide o požiadavky, ktoré na, ne, na nich kladie súč, súčasný, súčasný trh. Štrukturálne fondy, pokiaľ ide o granty, pre nových podnikateľov alebo tie začiatočné investície aj pre mladých ľudí, ktorí možno sa chcú rozhodnúť, že by investovali svoj čas a svoje finančné zdroje do kultúrnej sféry. Takže granty, ako aj pôžičky v tomto sektore sú rovnako veľmi dôležité. A v neposlednom rade by som rád spomenul európske kino, o tom ja viem dosť veľa, Naša súčasná situácia je ťažká. Sice na jednej strane 70-80% európskych kín už prešli na digitálne vysielanie, ale predsa len tu máme 20% európskych kín, ktoré si vyžadujú podporu e, v nadchádzajúcom roku či dvoch. Ak nie, budú musieť byť zatvorené. A toto je problém kín, ktoré sú umiestnené v malých miestach, kinách, ktoré sa možno zameriavajú na nekomerčné programy v oblasti kinematografie. Takže toto je skutočne ten správny čas, kedy by sme mali konať. A posledná príležitosť investovať viac peňazí do digitalizácie všetkých kín v Európe. Hovoríme tu o prístupe ľudí k európskemu kínu, hovoríme o kinách pre milióny európskych občanov. Takže ja by som chcel v mojich pozmeňujúcich návrhoch zdôrazniť to, že je veľmi dôležité završiť tento proces digitalizácie európskych kín a tieto kina jednoducho majú finančné problémy a mohli by byť v nadchádzajúcom roku či dvoch zatvorené, ak nebudú digitalizované. Takže toto treba v tejto správe obsiahnuť. Musíme to rade spomenúť, že to jednoducho potrebuje našu podporu. Ďakujem pekne. Áno, ďakujeme pekne. Nech sa páči. Ďakujeme pekne. A ja sa chcem poďakovať Márii Teres. Myslím, že to, čo si nám predložila, že to je skutočne veľmi správny postup, pretože si poukázala na tie problémy, a ktoré, problémy, ktoré vlastne máme v kultúrno-kreatívnej sfére v Európe. Avšak budem sa venovať dvom veciam. Piotr už o tom hovoril, pokiaľ teda ide o tie finančné prostriedky. Je, nám dôležité, je dôležité, aby sa nám podarilo práve v oblasti kultúry, predovšetkým pokiaľ ide tieto rokovania na úrovni nášho výboru, celkom jasne zdôrazniť to. A vlastne ide o to, aby sme dávali veľký pozor na to aj pri ďalších rokovaniach, že práve kultúra a kreatívna oblasť jednoducho sa nesmú vytratiť zo zretele no v kontexte celej tej diskusie o MMF, je kultúra a kreatívna oblasť práve tá oblasť, ktoré vždy hrozí riziko, že jednoducho zo štruktúrálnych a regionálnych fondov, že to vypadne. A ja si myslím, že musíme celkom jasne povedať, a to v tej správe už aj tak bolo spomenuté, ja som sa napríklad včera v Hamburgu dozvedela, že 8%, teda som sa dozvedela, že 8% všetkých zamestnaných v Hamburgu sú jednoducho zaangažovaní práve v tejto oblasti kultúry a kreatívnej sféry. Takže to je veľký potenciál pre pracovné príležitosti a je to veľký hospodársky potenciál, čo vlastne ide ruka v ruke s tými veľkými uh, sektormi hospodárstva. Takže Musíme to aj takto vnímať. A je mi ľúto, že komisia jednoducho sa nevyjadrila ani slovičkom o sociálnej situácii k umelcov a umelkyň a tvorcov v tejto oblasti. Hovoríme tu o e, ľudí, ktorí pracujú na voľnej nohe, hovoríme tu o čiastočných pracovných úväzkoch, o nedostatočných sociálnych systémoch zabezpečenia, že veľa kreatívnych ľudí jednoducho nemá príležitosť sa zaregistrovať alebo nemajú vôbec peniaz na to, aby platili sociálne poistenie. A ja to považujem za veľký problém, že komisia o tom sa nezmienila, pretože o tom musíme hovoriť, keď hovoríme o rozvoji kultúry a kreatívneho hospodárstva v Európe. Musíme sa jednoducho týmito problémami zaoberať, pretože umelci a umelkyne majú veľmi málo peňazí a Častokrát im hrozia problémy, že tie základné systémy poistenia jednoducho ich nedokážu podchytiť, zachytiť, nedokážu im ponúknuť nejaké, nejakú zábezpeku v prípade, že im jednoducho nefunguje hospodárskeho hľadiska mm, tá práca, ktoré sa venujú. Takže by som apelovala na členské štáty a na komisiu, aby v tejto oblasti boli aktívnejší, aby sa skutočne postarali o to, že aj tí, ktorí sú zamestnaní práve v týchto oblastiach, mali možnosť e, správneho sociálneho poistenia a aby to nebolo tak, že keď sa im jednoducho situácia hospodárskeho hľadiska nevidia tak, ako by chceli, že jednoducho sa potom prepadnú tejto sociálnej oblasti absolútne na dno. Musíme ponúknuť riešenie pre veľké množstvo ľudí, ktorí v tejto oblasti sú aktívni a jednoducho komisia to teraz neurobila, musíme to napraviť. Ďakujem veľmi pekne, pán Migalsky, nech sa páči. Ďakujem pekne. Emma Clark je tieňovou spravodajkyňou a vlastne by sme chceli vyjadriť na tomto pozadí niekoľko slov. Tieto sektory sú veľmi dôležité, keď hovoríme o ekonomike Európy. My určite vítame e, stratégiu rozvoja, ktorú predložila Európska komisia pre tieto sektory a súhlasíme so spravodajcom pokiaľ ide o, teda spravodajkyho, pokiaľ ide o globalizáciu a aj prístup e, na trh. Otázka e, ochrany práv duševného vlastníctva je tiež veľmi významnou podmienkou na to, ak chceme zabezpečiť náležitú konkurencieschopnosť v tomto sektore. Súhlasíme s pani spravodajkyňou, keď hovorí, že tento regionálny rozvoj daných sektorov je veľmi dôležitý Čiže regionálny aspekt tejto politiky je veľmi dôležitý a súhlasíme v tomto zmysle s pani spravodajkyňou. Pokiaľ je určitý negatívnejší názor, máme predsa názor, že niečo tu chýba v súvislosti s malými a strednými podnikmi. Asi by bolo vhodné venovať aj tejto stránke viac pozornosti. Majme na pamäti, že malé a stredné podniky predstavujú veľkú časť daného sektora a zohrávajú významnú úlohu. Preto si myslím, že by sme mali zdôrazniť ich význam nejak jednoznačnejšie, pretože malé a stredné podniky by mali byť e, zrejme jednou z tých významných podmienok, ktoré budú určovať rozvoj v oblasti kultúrnych a tvorivých sektorov. Čiže Tiež by som rád poďakoval pani spravodajkyni. Sloma Santiago. Ďakujem za slovo, pani predsednička, a chcem zablahoželať Marie Teres. Myslím, že veľmi dobre vysvetlila základné aspekty, s ktorými máme dočinenia teraz v oblasti kultúry a tvorivosti. Chcel by som povedať, e, že vlastne ide o to, že máme v tomto výbore dosť obmedzené kompetencie a v niektorých členských štátoch, dokonca aj v regiónoch alebo autonómnych regiónoch niektorých krajín e, je tá kompetencia zda väčšia, ale my ako náš výbor až tak veľa v praxi nevieme dosiahnuť, žiaľ. Problémy, ktoré pred nami stoja, sa týkajú financovania vo všeobecnosti, keď máme dočinenia s európskou krízou a so škrtmi v rozpočte, tak najviac sa asi začne škrtať hneď v kultúre. A to je naprieč všetkými krajinami EÚ. Preto si myslím, že by sme mali veľmi vážne pristupovať k tejto téme. V prvom rade je tu aspekt štatistík. Ide o to, aby sme štatistiky mali dôveryhodné. Aby A tak, ako aj Petra povedala, je potrebné poznať e, tie údaje, koľko ľudí pracuje v sektore kultúry, pretože nakoniec jednotlivé vlády žiaľ venujú kultúre pomerne malú pozornosť a hlavne teda sa sústreduje pozornosť na stránku ekonomickú a zabúda sa na to, že kultúra je veľmi mocný odvetvie. V súvislosti so štruktúrálnymi fondmi chcem povedať, že toto je práve veľmi dôležitý aspekt právomoci, ktoré náš výbor má. A tu by som chcel e, povedať, že sú tu dve aspekty veľmi dôležité sú to priority. Jednak ide o to, aby sme pre kultúru získali dosť prostriedkov, ale aj na šport, výskum, vzdelávanie a mnoho ďalších vecí. Ale je ťažké, keď máme konkurovať komisii, ale mali by sme predsa len načrtnúť určité línie, ktoré sú dôležité pre členské štáty. Okrem toho je dôležité, aby aj členské štáty aj náš výbor vytýčil jednoznačne finančné potreby. A súhlasím teda s tým, čo povedal kolega Migalský. Musíme trvať na autorských právach. To je vec základného významu, aby sa uznalo, že naozaj tí tvorcovia umeleckých diel majú právo na toto duševné vlastníctvo, aby bolo náležite ocenené. A veľmi dobre bolo spomenuté aj to, že malé a stredné podniky tu zohrávajú významnú úlohu. Ďakujem pekne. Slovo má Tomás. Oh. Ďakujem. E, v prvom rade by som sa chcela poďakovať pani Sanchez Smith za túto veľmi zaujímavú prácu. Myslím si, že môžeme povedať, že spoločne vychádzame z troch konštatovaní. Poprvé, to je nedostatočné uznávanie ekonomických aspektov tohto odvetvia. Po druhé, to je nedostatočné využívanie tohto odvetvia a predovšetkým to tretie konštatovanie, to je e, prepojenie tohto odvetvia s ostatnými časťami ekonomiky výrobky, technológií a tým pádom e, nadobudanie strategického charakteru tohto odvetvia. Vychádzajúc z týchto konštatovaní sa musíme pokúsiť nájsť cesty k zvyšovaniu efektívnosti tohto sektora. Chcela by som v krátkosti načetnúť zoznam priorít, ktoré podľa môjho názoru musia byť e, príjmané v prvom rade. Prvý prioritný smer to je oboznámenie sa s potenciálnymi Eh, ekonomickými aspektmi tohto sektoru. Ale samozrejme, ako povedali predrečníci, aby sme poznali tento potenciál, potrebujeme na to spolahlivé údaje. A pravdepodobne bude teda potrebné reštrukturalizovať banky údajov, respektíve vytvoriť eh, takú primeranú banku údajov. Ďalej to je výroba a šírenie umeleckých diel. Táto sa často obmedzuje z jazykových dôvodov na jednotlivé štáty a preto je potrebné, aby sme e, čelili e, globalizácii a veľmi rozsiahlej americkej produkcii aj v tomto smere. Ďalej to je otázka ľudského kapitálu. Toto je zásadná zásadná vec, pretože sú niektoré e, podniky, ktoré svoju prosperitu e, zakladajú na ľudskej práci a to možno povedať o všetkých z nich a z toho dôvodu vzdelávanie zohráva kľúčovú úlohu v každom hospodárskom modeli, čo platí aj pre umeleckú e, tvorbu, e, pre kultúrnu tvorbu. A ten potenciál, ktorý táto tvorba predstavuje, e, predovšetkým vo vzťahu k eh, mladým ľuďom, napríklad mladí ľudia, keď povedia, alebo deti, keď povedia rodičom, ja chcem sa venovať umeleckej kariére, tak rodičia povedia, fajn, ale to nie je e, dobrý spôsob obživy. Takže je potrebné, aby sme my zvýšili hodnotu e, tohto vzdelávania, e, umeleckého vzdelávania a odbornej prípravy v tomto smere a prepojenie s, so vzdelávaním v iných sektoroch. E, ale aj v tomto prípade je informovanosť mimoriadne dôležitá, pretože nedostatočne sa využívajú nové technológie. Štvrtá priorita tá sa týka E, sociálnych aspektov, ktoré e, často e, sú spojené s, s, s nedostatkovými alebo nedostatočnými finančnými či ekonomickými pomermi ľudí, ktorí vykonávajú umelecké a tvorivé činnosti. E, ďalej, e, pokiaľ ide o tento návrh financovania, tu sa znova objavuje problém a to je nedostatok potrebného, potrebných finančných prostriedkov. Vyplýva to z viacerých faktorov. Poprvé je potrebné e, aby banky a finančné inštitúcie inštitúcie lepšie poznali e, tieto projekty, pretože často odmietajú financovať e, projekty v tejto oblasti, ktoré, ktorým neveľmi dôverujú. A napokon kreatívny a kultúrny e, sektor veľmi často nedokáže generovať vlastné a dostatočné finančné prostriedky, preto sa aktivity musia zamerať na dva aspekty Poprvé e, musíme e, nejakým spôsobom prekonať e, tie veci, ktoré sú prekážkou k financovaniu a tu treba používať nové formy financovania, ktoré by umožnili prekonať tieto ťažkosti, predovšetkým mechanizmus záruky požičiek Únia eh, eh, sa v tomto smere už aktivizuje a eh, a robí sa to aj prostredníctvom toho, že vlastníctvo v oblasti kultúry sa nepovažuje za rovnaké ako vlastníctvo alebo aj aktíva v iných sektoroch. E, takže je v prvom rade potrebné e, regulovať tento trh, ale je potrebné, aby sa aj uľahčila e, tvorba kultúrnych aktív a kultúra sa nesmie vnímať ako štandardný trhový Eh, produkt, ale musí sa eh, vnímať ako niečo, čo eh, vedie k posilneniu trhu, preto je potrebné, aby sa kultúra vnímala ako kultúrny, ako verejný, verejná služba E, tieto sektory prechádzajú hlbokou transformáciou v dôsledku globalizácie a nových technológií a tento vývoj musíme mať na zreteli e, v správe sa o tom hovorí, hovorí sa o tlaku e, svetovej konkurencie. E, pani Sanchez Schmidt, chcela by som sa poďakovať aj za to, že ste venovali významnú úlohu rozvoju na regionálnej a miestnej úrovni. Toto je kľúč k úspechu e, tohto sektora. Obce a miestne orgány musia zohrať svoju úlohu pri e, objavovaní a rozvíjaní nových talentov. Štatistiky hovoria o tom, že tvorivosť na miestnej úrovni je mimoriadne dôležitá a miestne e, riadenie e, kultúry umožňuje obyvateľstvu prekonať e, kultúrne bariéry a rozdiely. Ďakujem. Teraz odozdávam slovo komisii. Verím, že tu je pani Dorota Nige. Je tu, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo a ďakujem pani spravodajkyni za materiál vítame túto, tento materiál a poukazuje samozrejme na viacero veľmi dôležitých oblastí. Najväčší dôraz sa zrejme kladie na vytváranie nových zručností a spôsobilostí, ale aj na potrebu zabezpečenia financií, ale aj na aspekty digitalizácie, regionálny rozvoj. Chcem začať e, takým malým objasňaním Týka sa to, to horizontu a rozsahu pôsobnosti tohto oznámenia. Myslím, že bude dobré, aby bolo jasná. Oznámenie sa septembra 2012 vytýčuje stratégiu krátko aj dlhodobých cieľov. Pokiaľ je o krátkodobé, Týka sa to tých krokov, ktoré sa majú skutočniť koordinovaným spôsobom to rôznych e, zložiek komisie a od prijatia oznámenia viac než 60 rôznych aktivít e, sa už implementovalo. Sme presvedčení o tom, že toto zintenzívnené e, alebo táto zintenzívnená koordinácia povedie k lepším perspektívam. Na druhej strane sú tu aj dlhodobé strategické ciele a tieto vlastne dávajú tento aspekt kultúry a tvorivých sektorov do ústredia dlhodobej stratégie do roku 2020. Čiže je tu zámer posilniť kultúru aj tvorivé sektory a v tomto zmysle pripravovať aj medzinárodné plány rozvoja to súvisí aj so stratégiou veľmi úzko. V tomto zmysle vnímame aj strategické plánovanie pre kultúrne a tvorivé sektory a v tomto kontexte vidíme veľmi úzkú prepojenosť a pragmatickú prepojenosť aj so strategickým programovaním pre budúci finančný výhľad. E, Bolo tu aj požiadavka vytvoriť e, určité fórum zainteresovaných Vieme, že pre obdobie 2011 až 2014 bolo vytvorené takéto fórum a vlastne sa tam veľmi otvorene hovorí o koordinácii. Toto sú vlastne dva veľmi kľúčové nástroje pre oblasť kultúry. Platforma pre možnosť e, aktivít kultúre, tá bola vytvorená ešte v roku 2008 a je tam asi 14 rôznych organizácií a táto skupina je veľmi aktívna a aj naďalej ňou bude. Štrukturálny dialog s zainteresovanými a aj otvorená metóda koordinácie sú v súčasnosti predmetom prehodnocovania. Komisia predpokladá zintenzívnenú spoluprácu so zainteresovanými a v tomto smysle bude predložená, predložený návrh správy hľadiska financií hovoríme skôr o prístupe a nie o priamom financovaní. Komisia má veľký záujem o zabezpečenie komplementarity v súvislosti s kultúrnymi a tvorivými sektormi. Sú tu dva typy nástrojov. Jednak nástroje garancie, o ktorých sa dnes už hovorilo. Tieto by mali umožniť prístup ku súkromným finančným prostriedkom, Vieme, že tu sú určité problémy e, s nehmotnými, e, s nehmotným kapitálom. A potom ešte je tu aj dlhodobý finančný rámec pre kultúru v Európe. Oh, vieme, že existuje aj program COSME a tam vlastne malé a stredné podniky zohrávajú významnú úlohu a hovorilo sa tu dnes už o nich. Aj v rámci horizontu 2020 je to dôležité. Okrem toho sú tu ešte špecifické a konkrétne granty pre inováciu, pre podporu podnikania v kultúre. A ďalej sa tu hovorí v správe aj alebo návrhu správy aj o zmiešanej forme financovania, čo je tiež veľmi dôležité. Podpora kultúrnych a tvorivých sektorov by sa nemala vnímať len v oblasti finančnej. Je samozrejme aj úlohou členských štátov aj EÚ vytvoriť náležité kvalitné podmienky aby ten rozvoj kultúry zasahoval ďalej, než len e, pre to, čo sa týka financií. A práve v tomto zmysle tu dnes bolo viackrát už povedané, že vlastne je tu veľmi významný aspekt ochrany duševného vlastníctva. O tom sa tu dnes hovorilo tiež a preto prebiehajú konzultácie so zainteresovanými. A ako už bolo spomínané aj vo oznámení komisie, Proces revízie právneho rámca pre ochranu duševného vlastníctva taktiež bude realizovaný. Chcela by som ešte veľmi v krátkosti poukázať na otvorené spôsoby koordinácie z hľadiska skupiny expertov. Táto skupina vypracováva manuál zameriavajúci sa na tú správnu prax v oblasti kultúry teda konkrétne kultúrnych a tvorivých sektorov v členských štátoch. Totiž je veľmi dôležité, ako sa môžeme navzájom jedného druhého poučiť a ako odolávať tlakom z krajín ako je Čína, Južná Korea alebo India. Tieto tlaky e, sú orientované tiež značne na kultúrne a tvorivé sektory. A nakoniec je tu ešte jedna téma, ktorá je pre nás veľmi dôležitá. Je to prierezový aspekt, ktorý sa týka politík a ako majú vlastne, aký je dopad kultúrnych a tvorivých sektorov na ostatné sektory. V tomto kontexte e, hovoríme o tom, že tu dochádza k tomu e, fenoménu prelievania, pre, pres, prechodu, presahu do iných oblastí a myslím, že toto je v správe tiež spomenuté, ale bolo by dobre e, jasne povedať, koľko oblastí života vlastne je týmto spôsobom ovplyvňovaných zo strany kultúry. Ďalej otázka fondov. Toto je práve ten dôležitý moment, kedy treba hovoriť o operačných pro- programoch zo štrukturálnych fondov. Myslím si, že toto je ten správny prístup je dôležité zabezpečiť, aby investície do kultúry neboli vylúčované z strategického programovania. V tomto kontexte vítame návrh, návrh e, stanoviska tohto výboru. Ešte raz chceme poďakovať pani spravodajkyni a to je všetko z našej strany. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Bolo to za veľmi e, obsažné vyjadrenie komisie a ďakujeme za tento príspevok. A dôležité je, aby sme vedeli vlastne, čo ste urobili od zimy. A naozaj vidím, že teda urobili e, robili ste veľký kus práce. Ďakujem. Pán Migalsky sa hlási, nech sa páči. Ďakujem. Budem stručný. Len krátka pripomienka. Súhlasím s tým, s väčšinou toho, teda, čo tu bolo povedané, eh, aj v súvislosti s vyjadrením predstaviteľky komisie. Chcel len povedať, že z hľadiska eh, verejných oznámení. Myslím, že by sme sa mali vyhýbať tomu, že sa otvorene povie, že Čína je našim modelom, hlavne pokiaľ ide o kultúru. Ja viem a súhlasím s tým, že môžeme oceniť to, čo sa v ekonomickej sfére dosiahlo v tejto krajine, teda v Číne, ale nie je to demokracia. A v Číne e, sú veľmi ďaleko od toho, aby e, náležite, korektne zaobchádzali so svojimi občanmi a tam sa porušujú ľudské práva. Takže toto by sme mali mať tiež na pamäti, keď hovoríme verejne. Súkromne môžeme hovoriť možno ináč o Číne, ale rád by som varoval pred tým, aby sme, e, pred tým, že by sme používali takúto otvorenú retoriku ohľadne Číny. Ďakujem. Áno, ale teraz hovoríme len o tej kreatívnej ekonomike, hej? Nehovoríme o politickom systéme. A na ten samozrejme nazeráme podobne. Ide o to, ako Čína podporuje kreatívny sektor a ako teda pôsobiť dostatočne razantne, aby sme mohli byť úspešní. A preto štrukturálne fondy určite zohrajú svoju veľkú úlohu. A ak tam nevidíme slovo kultúra v príslušných dokumentoch, ktoré sa týkajú štrukturálnych fondov, tak práve, že tam treba zabezpečiť, aby ten výraz kultúra tam bol spomenutý. ide o to, aby to v plnej miere uznala aj komisia, že je to takto potrebné uvádzať, keď e, sa majú používať e, príslušné štrukturálne fondy na účely kultúry. A myslím, že podobne aj vo výbere regiónov sa to tak vyjadrovalo. Slovo má spravodajkynia. Merci beaucoup. Euh, euh, e, ďakujem veľmi pekne v prvom rade kolegom za tieto veľmi presné e, vyjadrenia, za veľmi dobré e, návrhy a predovšetkým za konkrétne návrhy pre oblasť vzdelávania, pretože mňa skutočne niekedy trápi, že nie sme veľmi schopní pod E, navrhovať konkrétne e, veci. E, vy viete, že ja veľmi často spomínam tieto veci, ktoré považujem za veľmi dôležité. Ja som členkou výboru REGI a takisto sa tam presadzuje, aspoň tam sa snažím presadzovať túto kultúrnu dimenziu regionálneho rozvoja a preto ďakujem za vyjadrenia a chcela by som povedať, že všetko, čo povedala pani Kamenver eh, v súvislosti so štruktúrálnymi fondami eh, je naozaj perspektívne a štruktúrálne fondy môžu skutočne prispieť k rozvoju v tejto oblasti. Je potrebné, aby sa teda na tento účel aj využívali. Napokon viackrát sa tu hovorilo o dôležitej úlohe, ktorú môže kreatívny a kultúrny sektor zohrávať v ekonomike, vrátanie miestneho rozvoja e, treba presvedčiť e, poslancov, ktorí pracujú na operačných programoch, že e, to kultúra nie je len nejakým dodatkom, ale je to skutočná súčasť ekonomiky, skutočná súčasť rozvoja. E, treba opakovať, že kultúrny a kreatívny sektor zohráva ekonomickú úlohu a musia si to uvedomiť aj autory projektov e, v rámci štrukturálnych e, fondov. E, takisto som e, zobrala na vedomie obavy vyjadrované v súvislosti s odborným vzdelávaním, s odbornou prípravou. Naozaj je potrebné, aby sme my komisii navrhli nejaké návrhy v tomto, predložili nejaké návrhy v tomto smere, hoci si myslím, že komisia si to uvedomuje a vie, že je potrebné, aby sa zvýšila hodnota tohto typu odbornej e, prípravy, ktorá nemá zohrať iba dodatkovú či vedľajšiu úlohu, ale musí byť uznávaná ako e, odborná príprava, ktorá dokáže zabezpečiť pridanú hodnotu pre ekonomiku. Už dnes existujú štruktúry, ktoré majú za cieľ zvyšovať e, ekonomickú hodnotu kultúrneho odvetvia. Takisto, pokiaľ ide o, o hospodárske aspekty, hovorilo sa tu o tom, že e, toto odvetvie e, veľmi často e, zabezpečuje rast pracovných e, príležitostí a musia to brať do úvahy aj bankové a finančné inštitúcie. Je potrebné podporovať zmiešané financovanie. Tieto zmiešané formy financovania e, treba podporiť aj prostredníctvom daňových úľav. A e, my samozrejme môžeme e, zlepšiť aj situáciu v v súvislosti s nedostatočnou vizibilitou e, tohto e, kreatívneho odvetvia. Musíme si uvedomiť, že nejde o tovar ako e, tovar v iných oblastiach a preto Ehm, musíme k tomu pristupovať osobitne. Takisto, pokiaľ ide o dlhodobý výhľad, naozaj je potrebné vyzývať členské štáty, aby ehm, vypracovali ehm, stratégie vo vzťahu ku kultúrnemu odvetviu uvedomujeme si potrebu vypracovať skutočnú databázu spolahlivých údajov, o tomto sektore. Komisia takisto berie na vedomie, ako sme počuli, nepriame prepojenie e, tohto sektora na iné odvetvia a na lepšie využívanie kapacít a kompetencií, než E, sú, e, než sa pripisoval doteraz. E, ďakujem komisii aj pánovi Migrovskému tomu, čo povedal o Číne prvom rade musíme prihliadať na význam činy v tomto sektore, pokiaľ ide o e, ekonomický model, ale musíme brať do úvahy aj e, falšovanie e, v tejto oblasti, ktoré má obrovské rozmery takže je teda potrebné posilniť opatrenie na ochranu duševného vlastníctva Svetová. Michel Barnier o tom hovoril. Viem, že komisia si to uvedomuje a je potrebné, aby sa prijímali konkrétne opatrenia na ochranu. Ďakujem. Niektoré z tých želaní, ktoré tu boli vyjadrené, keď je ten nový program Kreatívna Európa, už boli aj v písomnej podobe ukotvené a pokiaľ ide o tú tému databanky, práve zvažujeme, že či by sme to mohli ponúknuť, teda riešiť na úrovni komisie rady. Už je to vlastne aj v texte spomenuté. Ale bez tohoto textu jednoducho nám to nepovedia, a preto by sme chceli povedať, že e, tento bod diskusie je 12 nás príležitý pre všetky, pokiaľ ide o trialog. A ďalšia vec, pokiaľ ide o kreatívne hospodárstvo, Vlastne sme už tam hovorili, tých 8%. Viem si predstaviť, že to bude e, v Kolíne podobné, v Mnichove je to takisto niečo, to sú hlavne také ťažiskové miesta v Nemecku, pokiaľ ide, nie je to Berlín, ale sú to práve tieto ďalšie miesta ako Kolína Mníchov, ale problém je takisto, keď hovoríme o autorských právach, keď hovoríme uh, o copyrighte, keď sa nám to nepodarí poriešiť tak, ako to máme urobiť, tak jednoducho vlastne ten základ samotný pre kreatívne hospodárstvo sa vytratí a práve v tomto kontexte to musíme brať do úvahy e, dovedna. A vlastne táto správa, e, keď hovoríme o malých a stredných podnikoch, tam doslova tieto malé a stredné podniky nie sú obsiahnuté, preto by som ťa chcela požiadať, keď hovoríme o financovanie tohoto kreatívneho hospodárstva, niekde v spomenúť tieto malé a stredné podniky, pretože tá myšlienka tam vlastne je, ale nie je tam to slovo obsiahnuté. A keď hovoríme o kreatívnej Európe, v kreatívnej Európe sme to z verby sa spomenuli a preto jednoducho myslím si, že by nebolo to na škodu, ak by sme tieto malé a stredné podniky tu spomenuli takisto takto konkrétne. Teraz problém pre všetkých, do štvrtku, do 12. musíme predložiť pozmeňujúce návrhy, nie preto, že chceme byť takí drzí, ak to tak môžem povedať, ale pretože to vyžadujú pravidlá vlastne na konci nášho mandátu, sa nachádzame už na konci nášho mandátu a preto musíme pracovať teraz rýchlejšie, takže štvrtok do 12. tento štvrtok už pozajtra musia byť tieto pozmeňujúce návrhy predložené. Ale myslím si, že vlastne to je vo všetkých jazykoch už spomenuté, takže by to nemal byť žiadny problém. Marie Terezia vlastne už pokryla skoro všetko, čo bolo spomenuté a Dá sa to ešte teda do štvrtku vyriešiť. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem, pokiaľ ide o túto tému. Teraz prejdeme k bodu číslo 5. Ide o vykonávanie stratégie EÚ pre mládež na roky 2010-2012. Pán kolega Gorgios Papanikolaou sa snažil to do dnešného dňa všetko pripraviť, takže nech sa páči, máte slovo. Eh, thank you, Madam Chairwoman. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Táto správa je vlastne určitou reakciou na to ohlas vyznásenie komisie, pokiaľ ide o tú stratégiu pre mládež. Ako iste viete, mm, mali sme už také úvodné stretnutie k tomu, teraz sa nám podarilo dosiahnuť tento koniec toho prvého cyklu. Vlastne musíme podať správu ohľadne eh, toho, čo sme dosiahli. Táto správa sa teraz trochu omeškala Máme, máme prvú vývo, výmenu názorov v tomto výbore, respektíve mali sme ju už na jeseň a Odtedy tu bola už aj diskusia s výborom pre zamestnanosť, že či sa tu bude implementovať pravidlo 50. A nakoniec sa rozhodlo, že náš výbor je vlastne ten gestorský výbor a máme limitovaný časový rámec, pokiaľ ide o preklady a po, počuli sme aj o predchádzajúcej správe, pokiaľ ide o tú lehotu predkladanie pozmeňujúcich návrhov, tak a, treba povedať, že a, mm, máme k tomu ustanovených aj spravodajcov, tieňových spravodajcov a budeme to musieť jednoducho spracovať. Minulotýždňové rozhodnutie na rade sa venuje práve nezame- otázke nezamestnanosti mládeže. To je skutočne alarmujúca téma, ale Takisto treba sa venovať aj otázke zlepšovania vzdelávacích systémov. Musíme lepšie využívať finančné prostriedky, ktoré sa investujú do mládeže a musíme jednoducho zaangažovať mladých ľudí do programov a do vytvárania pracovných príležitostí. Vlastne je to stanovené aj v úvodných ustanoveniach našej správy. E, treba povedať, že táto prípravná fáza trvala zhruba 10 ročie e, do roku 2011 a momentálne vyhodnocujeme, ako som už povedal, tú prácu, ktorú sa nám podarilo dosiahnuť. Komisia sa snažila mm, vyhodnotiť e, tú informácie, informácie, ktoré prezentujeme aj my, že čo, sme, čo sa nám podarilo dosiahnuť. Treba však povedať, že tá kríza, ktorá nás všetkých postihla, predovšetkým mladých ľudí, čo tu potrebujeme? Potrebujeme si stanoviť priority, potrebujeme sa viac sústrediť na tie témy, ktoré sú urgentné na to, aby sme vyslali jasné signály, a myslím si, že toto vlastne musí byť ten základný duch našej správy. Už sme dve eh, vyjadrenia výboru pre výboru EMPL a REGI. Eh, snažíme sa zvážiť, že čo odporúčajú a Snažíme sa to zapracovať aj potom v rámci eh, analýzy tej správy, ktorú sme tu mali v roku 2012 a snažíme sa to robiť na úrovni medzi výborovej. Sústredíme sa predovšetkým na tie programy ako Erasmus, to je vlastne správa, ktorá je srdcovkou našej pani predsedničky a takisto sa tejto téme venuje naša kolegyňa pani Nevedialová. E, pokiaľ ide o ďalší pracovný cyklus na úrovni Európskej únie, tak musíme vychádzať z tej správy, ktorú ponúkneme teraz na úrovni tejto analýzy. Ako som už povedal, čo tu chceme vlastne dosiahnuť. Musíme vlastne si stanoviť tie priority, tie, ktoré sú pre nás kľúčové. Máme málo časového priestoru, nemôžeme pokryť všetky témy a preto vlastne pokiaľ ide o túto obdobie, kde máme jednoducho krízu, treba povedať, ako som už dôraznil, nemôžeme tu generalizovať, ale musíme si stanoviť tie priority. Snažíme sa predovšetkým e, zareagovať na tie výzvy, ktoré musí čeliť mládež. Snažíme sa vykresliť tú situáciu, aká tu je, zmapovať ju a prostredníctvom jednotlivých správ a iniciatív, tak v našom výbore ako ostatných výboroch jednoducho prispieť do celkového rámca budúcej cestovnej mapy, ktorá by mohla byť dobrým prostriedkom pre členské štáty a komisiu na to, aby sme sa pohli v ďalšom období vpred môže to mať priamy dopad aj na vlastne e, kvalitu života mladých ľudí. O tom sme vlastne už hovorili minulý rok na jeseň. E, kvôli kríze viaceré členské štáty jednoducho robili škrty práve v oblasti vzdelávania a tieto škrty boli niekde až nad 10% a myslíme si, že to je neakceptovateľne veľká miera, pretože to jednoducho ničí to, čo sa nám podarilo dosiahnuť v kontexte stratégie EU 2020 Áno, musíme poskytnúť viac finančných prostriedkov členských štátov, aby sme podporili skutočnosť, že Erasmus pre všetkých a Erasmus Yes, ja to chcem opakovať slova, pretože sme to takto odhlasovali, že to je vlastne špecifická kapitola, ktorá je venovaná práve mládeži. A to je ten správny smer, ktorým sa máme uberať. Modernizácia vzdelávania je stále výzva ešte. Musíme sa uberať cestou inovácie a kreativity. Euró- a vzdelávanie je najlepším priestorom, kde môžeme pomôcť mladým ľuďom. Nechcem povedať, že sme tu mali určité zlyhanie, ale predsa len tu máme určitý nedostatok efektívnosti, pokiaľ ide o to, ako členské štáty akceptujú neformálne vzdelávanie. Je to ako keby nejaká neochota príjmať dobrovoľné, dobrovoľné aktivity a týmto spôsobom tu je nedostatok určitých stimulov pre mládež. Tie, tie údaje, ktoré máme k dispozícii, sa stále menia. Napríklad minulý štvrtok máme nové štatistické údaje, ktoré hovoria o tom, že mladí ľudia, mm, ktorí sa nenachádzajú ani vo vzdelávaní, ani nikde, tí sú až v miere 23%. To je jednoducho mm, ohromné číslo. A je to negatívny jav pre celú Európu. Takže toto je oblasť, kde my musíme urobiť e, veľkú zmenu. Vieme, že tu je nezamestnanosť medzi nezamestnanosť na úrovni mladých ľudí veľmi veľká, je to nad 50%, to je jednoducho neudržateľné a preto musíme urobiť e, patričnú nápravu. Dovolte mi, aby som použil slovo, že je provokatívne, že tu máme desiatky miliard eur, ktoré jednoducho sú nedotknuté štruktúrálnych fondov, predovšetkým Európskom sociálnom fonde. A preto sa v rámci tejto správy musí klasť dô, väčší dôraz na to, ako budeme vyžiať správnym spôsobom tieto finančné prostriedky. Takisto navrhujeme novú iniciatívu, ktorá sa kombinuje s ostatnými, kde navrhujeme nové finančné prostriedky, ktoré by podporili podnikateľstvo a vzdelávanie. My všetci veľmi dobre vieme, že task force pre mládež je aktívny vo viacej členských štátoch, ale že nebola tu podaná žiadna správa o progrese doteraz. Nedostali sme ani jednu jedinú takúto správu a preto my apelujeme na členské štáty, aby platili, aby jednoducho robili v tejto oblasti viac. Takisto tu máme aj špecifickú kapitolu pre participáciu mladých ľudí a nielen preto, že sa to týka občanov, ale pretože sme to vlastne žiadali pred tromi rokmi a týka sa to predovšetkým tých mladých ľudí, ktorí, ako som už povedal, nie sú zaangažovaní ani vo vzdelávaní, ani v preškolovacích programoch a jednoducho tá miera ich e, v porovnaní s tými, ktorí sú nezamestnaní, je veľmi veľká. Vidíme, že mladí ľudia sú v podstate kontakte s najnovšími technológiami. Preto by sme aj my mali v tejto oblasti urobiť oveľa viac. Práve prostredníctvom digitalizácie môžeme urobiť viac pre mladých ľudí, môžeme im takto načúvať, môžeme s nimi interaktovať a my musíme mladých ľudí osloviť, musíme ich informovať o najnovších politikách Európskej únie, ktoré sa robia práve v ich prospech. Ja si myslím, že komisia to tak robí a mala by robiť ešte viac, aby usmenila členské štáty v tejto oblasti pre ďalšie obdobie, to znamená v tom ďalšom cykle tejto stratégie. Nie jednoducho dostatočné, keď kolegovia povieme, že máme patričné nástroje, ako tá otvorená metóda koordinácie na európskej úrovne a že ich potrebujeme iba implementovať. My musíme urobiť oveľa viac. Je celkom jasné, že takéto texty ako tieto, ktoré tu máme, sú dynamické, pokiaľ ide o povahu, sú ambiciozne, ale my Žiadame, aby členské štáty pri najnovšom stretnutí na rade brali do úvahy to, že, ktoré, že tieto správy, ktoré podáva e, pred, predkladá parlament, kde hovoríme o konkrétnych problémoch a tieto treba zobrať do úvahy. Myslím si, že táto téma vlastne sa aj venujeme nielen pol hodinu alebo deň, hovoríme už o nej mesiace, je oveľa dôležitejšie, aby sme si vymenali informácie ohľadne tejto témy na úrovni, tak ako tu sedíme medzi kolegami a, a pochopili to celkové, tú celkovú fili, filozofiu za touto správou, a záverom by som chcel povedať, že ďakujem všetkým našim tieňovým spravodajcom, pani Nevedialovej, pánovi Tavarešovi, pani Meklárky na pani Veržia za ich e, veľký vklad a inputové informácie na našich stretnutiach, na stretnutiach tieňových spravodajcov. Ja som sa snažil ich zapracovať do tohoto textu a takisto by som sa chcel poďakovať komisii, ako aj riaditeľovi na komisii pánovi Leženovi za spoluprácu a za skutočne veľké odhodlanie v tejto oblasti. Je to skutočne vždy veľké potešenie spolupracovať s nimi, teda na komisii. A na záver by som chcel poďakovať nášmu sekretariatu, predovšetkým pani Fabia Fontanili za jej e, porozumenie a trpezlivosť. Ja si myslím, že touto správou e, môžeme skutočne robiť veľký vstup do tejto oblasti, veľký prínos a Myslím si, že to naši kolegovia ocenia vo výbore, že jednoducho sa nám podarí zapracovať do textu všetky tie vstupné informácie, ktoré tu máme. Takže treba ešte raz detekovať tie problémy, ktoré mladí ľudia v tejto oblasti majú. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dostane slovo pán Migalsky. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Náš spravodajca spomínal, že mal tú čest spolupracovať s pani McClarkim, takže teraz budete komunikovať aj so mnou a dúfam, že to bude tiež príjemné. Dovolte niekoľko slov k tejto správe. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že sme spokojní s týmto návrhom. Je dôležité podčiarknúť prepojenie medzi vzdelaním a pracovným trhom. Toto oceňujeme. Podporujeme aj tú skutočnosť, že návrh správy zdôrazňuje aj program Horizontu 2020. My by sme samozrejme uvítali ešte podrobnejšie informácie o prínosoch trojuholníka vedomostí a ešte aj aspektov výskumu a vývoja v súvislosti s aktivitami v rámci stratégie pre mladých sme proti tomu, aby sa vytvorili nejaké nové iniciatívy, ktoré by mali posilniť európsku integráciu. Napríklad štúdia, ktoré sa týkajú univerzitného kurikula. Podľa nás toto nie je v rámci pôsobnosti danej správy a v podstate to nie je potrebné. Vítame aj to, že táto správa venuje viac pozornosti aj športu a práve pani Larkin pokladá šport a telovýchovné aktivity za veľmi dôležité. Aby vlastne e, bolo jasné, že v zdravom tele zdravý duch. Ďakujem. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca hovorí poslanec. Ďakujeme pánovi spravodajcovi za jeho prácu a za jeho správu a stojí za to vziať do úvahy mnohé podnety a vidím, že on aj vzal do úvahy mnohé z tých, ktoré aj tieňoví predstaviteľia vyjadrili. Že pokiaľ je o prvý cyklus stratégie, tak sa dosiahlo dosť málo a v niektorých oblastiach sa dokonca situácia zhoršila. Strategický dokument ktorý má jasne a stručne načetnúť, čo môže Európa urobiť, aby Európanom pomohla. Aké kroky treba uskutočniť, aké riešiť otázku vízie, ktoré sú pred nami. Čiže musíme najprv zistiť, aké problémy sú tie, ktorým mladí ľudia čelia. V prvom rade je to nezamestnanosť a rastúci počet tých, ktorí nemajú dostatočné vzdelanie. A vítam aj to, že sa spomínali tie ďalšie dopady pre mladých ľudí, teda tie dopady dané situácie. Potreba riešiť otázku nezamestnanosti aj cestou náležitého financovania je tiež dôležitý aspekt a ten sa spomínal. Rôzne programy E, preškolovania sú určitým spôsobom riešenia čiastočným, ale ide o to, aby e, dokázali mladí ľudia získať prácu, aj keď žiaľ teda situácia je taká, že niekedy, alebo dosť často teda, ich vzdelanie je iného charakteru, než e, čo požaduje trh. Podmienky sú naozaj ťažké pre mladých a Často teda zarábajú mladí ľudia veľmi málo alebo nemajú dostatočné podmienky na to, aby získali dosť sebavedomia pre postup v kariére. Obľúbená retorika v súčasnosti hovorí aj o generácii bez nádeje a bez budúcnosti. Ale keď hovorím s mladými ľuďmi a stretávam sa s nimi, E, mladí ľudia nechcú byť zaškatulkovávaní týmto spôsobom. A práve majú záujem o to, aby nastalo oživenie, ozdravenie ekonomike, aby vlastne mohli nájsť mladí ľudia náležité uplatnenie v živote. Takže v priebehu rozvíjajúcej sa debaty e, predpokladám, že predložíme niektoré ďalšie podnety, ktoré dúfam budú vnímané pozitívne. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Nevedalová, nech sa páči. Vážení kolegovia, ja by som v prvom rade chcela oceniť e, správu pána, pána Papa Nikolov. Myslím, že je veľmi dobre vyvážená a naozaj Eh, argumenty, ktoré používa, sú tie, ktoré používa náš výbor stále, takže ja si myslím, že nie je tam čo vytknúť tej predloženej správe. Eh, nebudem opakovať to, čo všetko povedala, pretože myslím si, že rozprával naozaj eh, veľmi múdro a všetky veci, ktoré povedal, v zásade s nimi súhlasím. A ja si myslím, že tu treba zdôrazniť, že máme naozaj veľký problém s tým, že v oblasti mládeže a v stratégii pre mládež je určite tá zásada subsidiarity a teda tá naša nemožnosť niečo veľmi ovplyvniť taká trošku zväzujúca ale každopádne dúfam, že e, členské štáty e, si túto našu správu a teda celkovo stratégiu pre mládež pozrú a budú sa snažiť aspoň niečo trošku zmeniť, čo sa týka otázky e, života mladých ľudí v celej Európskej únii. Veľmi sa mi páči, že pán spravodajca tam vyzdvihol podporu nových technológií, lebo to je to, čo aj sám teraz hovoril pred chvíľkou, kde vlastne mladí ľudia žijú, kde ich môžeme ďalej vzdelávať, kde môžeme s nimi komunikovať a takisto dôležité e, zdôrazniť z môjho pohľadu, e, nestále im hovoriť len, aké majú všetky problémy, ale poskytnúť im nejaké riešenia. To znamená nejaké návrhy, čo všetko by mohli robiť a viac ich zaťahovať do toho rozhodovania. Ja som rada, že dnes máme štrukturovaný dialog v oblasti mládeže, že napríklad mládežnícke organizácie majú naozaj dosť veľký priestor a podieľať sa aj na rozhodovaní aj nášho výboru. V podstate počúvame ich e, veľmi a snažíme sa nejakým spôsobom reflektovať to, čo oni hovoria. Takže naozaj e, je dôležité, aby to robili aj členské štáty a aby sme to tam zdôraznili aj v tejto správe. Uh, Určite tie nové technológie, ktoré spomína, e, si myslím, že môžeme ich využiť teda na rôzne, na rôzne spôsoby, hlavne na tú komunikáciu, ale takisto, e, aby sme mohli naozaj napríklad poskytnúť e, mladým ľuďom ďalšie zručnosti a schopnosti, ktoré môžu ďalej využívať vo svojom živote, pretože som rada, že spomenú správu o reforme vzdelávania, ktorú teda ja budem predkladať onedlho na, na pôde tohto výboru. Eh, v podstate vieme že máme mladých ľudí nezamestnaných a naozaj nemajú to zodpovedné vzdelanie ktoré by potrebovali eh, k trhu práce a samozrejme aj tie nové technológie sú jedným zo spôsobov ako ich vieme zatiahnuť ďalej, eh, ďalej ich dovzdelávať. Ale pri tejto príležitosti treba samozrejme spomenúť dôležitosť Eh, uznania neformálneho vzdelávania, práce v mládežnických organizáciách, dobrovoľníckých aktivít, ktoré mladí ľudia, ktorým sa veľmi venujú. Ja som rada a dúfam, že teda dobrovoľnícka služba bude naďalej súčasťou aj podpory zo strany Európskej únie v našich nových programoch, na ktorých momentálne pracujeme. Čiže e, skrátka ja som veľmi rada, e, čo pán, pán spravodajca predložil. Samozrejme, určite navrhnem niekoľko pozmeňovacích návrhov, ale v zásade nie je nič, čo by som mu mohla vytknúť, takže sa veľmi teším e, z tejto našej spolupráce a dúfam, že z toho vzíde veľmi dobrá správa, ktorú naozaj niekto si je prečíta a bude sa snažiť niečo zmeniť. Takže ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujeme pekne, pán kolega Tavareš. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som sa chcel poďakovať našemu kolegovi, pánovi Papa Nikolavi. Je skutočne vždy potešením, keď spolupracujeme. Ja som bol teňavý spravodajca v minulosti, kde sme spolupracovali a treba povedať, že urobil veľkú prácu k veľmi dôležitej téme a je ťažké vôbec o takéto dôležitej téme hovoriť v takýchto pohnutých časoch, ktoré žijeme. Ako aj v prípade iných správ, táto správa je predložená vo veľmi vyváženej podobe. Ja ho podporujem v plnej miere, pretože tu ide vlastne o tému, ktorá si vyžaduje viaceré prístupy a viaceré formy nachádza na úrovni Európskej únie. V niektorých členských štátoch sa situácia rieši, líši. Niekde je nezamestnanosť mladých ľudí na úrovni 50%, niekde je to iba na úrovni 9%. To znamená, nemá to vždy až taký rovnaký dopad na spoločnosť ako taký. Nemá to ani taký rovnaký dopad pre rodičov týchto mladých ľudí. To sa jednoducho líši od štátu k štátu. Napríklad vieme, že u nás máme tu nezamestnanosť mladých ľudí na úrovni 50% a je tu skutočne bezvýchodisková budúcnosť. Nevieme, že či nájdu prácu, budú musieť pravdepodobne títo mladí ľudia opustiť našu krajinu a získať mm, skúsenosti inde. Týka sa takých krajín ako Španielsko, Grécko, Portugalsko, kde je stále viac mladých ľudí, ktorí proti vlastnej vôli cestujú z krajiny a jednoducho nemajú ani možnosť sa vrátiť, pretože tá situácia je dlhodobo zlá. Takže potrebujeme aj inú perspektívu a možno by sme mm, mali zdôrazniť práve tú oblasť kultúry a kreatívneho sektora. V našej krajine napríklad, e, tú situáciu tam poznám najlepšie, tak tam sa to týka takých oblastí ako napríklad architektúra alebo umenie, a to sú všetko mladí ľudia, ktorí majú vzdelanie v tejto oblasti a odchádzajú do takých krajín ako napríklad do Brazílie. Odcestujú na pár rokov, ale jednoducho potom sa už nevrátia, hoci od, chceli opustiť krajinu iba na niekoľko rokov. To je veľmi zlé pre našu domáce hospodárstvo, to znamená, a teraz nehovorím iba o Portugalsku, týka sa to aj ostatných krajín, to jednoducho znamená, že takéto zaťaženie e, toho, že tí ľudia opustia našu krajinu. To je zaťaženie pre hospodárstvo aj pre štátnu pokladnicu. A vlastne týmto spôsobom sa celá štruktúra hospodárstva ako keby celá narúšala a musíme sa už jednoducho zamyslieť nad tým, aké riešenie v tejto oblasti ponúkneme. A v tomto zmysle predložím, alebo som predložil pozmenujúce návrh. Európska únia sa musí sústrediť predovšetkým na politiky, ktoré budú vyvážené na regionálnej úrovni a práve v období krízy napríklad v kontexte tej krízy, ktoré tu máme, sú tu určité asymetrické šoky, ktoré sa rozdielne e, prejavujú v jednotlivých regiónoch a preto potrebujeme také politiky na úrovni Európskej únie, ktoré budú zacielené práve na regionálny rozvoj, na teritorium, ako vlastne už povedali aj moji predrečníci, mohli by sme tu napríklad sa snažiť o to e, zadržať tých mladých ľudí v našich vlastných krajinách. To znamená e, v tých krajinách, kde napríklad došlo k tomu, k tej prasnutí tej bubliny s imobiliami, e, s nehnuteľnosťami a vytvoriť také programy, aby jednotlivé regióny zaangažovali mladých ľudí do procesu obnovy, možno formou nejakých dotovaných bytov, ktoré by si mohli lacnejšie prenajímať a podporou e, toho, že by začali podnikať a týmto spôsobom jednoducho ich udržať doma. A ešte jedna pripomienka, k tomu sa takisto vyjadrím formou pozmeňujúcich návrhov. Ja častokrát chodím do škôl a hovorím s mladými ľuďmi v našej vlastnej krajine. Myslím si, že tí mladí ľudia, ktorí sú momentálne na škole, to sú tí, ktorí táto kríza najviac poškodila, ale sú to tí, ktorí sú momentálne najpozitívnejšie naklonení celému európskemu projektu. A pre mňa je veľmi dôležité, priam ma to skutočne až pozitívne prekvapuje, že ako sú pozitívni v porovnaní s tými staršími generáciami, ktorí vlastne boli proeurópsky, keď to všetko dobre fungovalo, ale teraz sa odvracajú, keď sa to celé trochu narušilo. Ale mladí ľudia sú iní, oni jednoducho si uvedomujú, že oni sú súčasťou európskeho projektu a takisto chcú aj veľmi aktívne participovať na tomto procese, ale v demokratickejšej podobe v kontexte takých programov, ktoré by boli zacielené na mladých ľudí. A v tomto zmysle si ja myslím, že tá komunikácia z našej strany sa musí uberať dvomi prúdmi, nie len smerom k mladým, ale aj smerom od mladých k únii. A To by mala byť súčasť toho demokratického podielu, čo vlastne my na úrovni požadujeme, teda na úrovni Európskeho parlamentu. Ďakujem veľmi pekne, pán Taváreš. Ďakujem, pani predsednička. E, ja som tieňovou spravodajkyňou k tejto správe za e, výbor pre zamestnanosť. Mám e, niekoľko pripomienok. V prvom rade domnievam sa, že e, do, došlo k zníženiu navštevnosti škôl, čo je dosť dôležité z hľadiska tejto stratégie, ale veľmi dôležité je vypracovať aj konkrétne a integrované opatrenia. Kapitola týkajúca sa vzdelávania a zamestnanosti je skutočne vlastne e, z tohto hľadiska mimoriadne relevantná a preto zabezpečiť koordináciu všetkých aktérov, to znamená e, orgány pre zamestnanosť, sociálne služby a tak ďalej. Druhý bod. Máme kvantitatívne ciele a existuje riziko, že by sme e, mohli vypracovať údaje len pre údaje. Toto je skutočne veľmi citlivé, pretože ak chceme organizovať nejakú pracovnú stáž a tak ďalej, tak je potrebné, aby táto pracovná stáž naozaj prispela k e, ďalšiemu e, výhľadu mladých ľudí pre zamestnávanie. Okrem toho musíme e, čeliť rôznym výzvam a musíme brať do úvahy viaceré aspekty. V prvom rade je to celoživotné vzdelávanie, máme stratégiu pre mládež a dnes e, eh, minister ktorý mm, francúzsky a e, nemecký minister pre zamestnanosť sa e, stretávajú s cieľom definovať e, novú stratégiu pre mládež v rámci EÚ. Pre mňa je veľmi zaujímavé, že existujú také programy, ako je Erasmus, ktorý umožňuje mladým ľuďom absolvovať stáže v európskych podnikoch mimo ich vlastnej krajiny. Myslím, Myslím si teda, že musíme e, veľmi dôsledne dbať o e, vzájomnú synergiu medzi týmito jednotlivými programami, aby sme zvýšili ich synergiu. E, ja si myslím, že je pozitívne, že títo dvaja ministri pripisujú taký význam otázke mládeže. Ehm, ehm, počujeme často otázku, že prečo máme tu v, našom, e, v našej rokovacej sieni tak málo e, mladých ľudí. E, všetky strany, to znamená parlament, média a tak ďalej, to sú oblasti, kde sa stretávajú generácie a ja by som chcela položiť otázku, akým spôsobom nekumulovať zamestnanosť, nekumulovať e, miesta. A je potrebné, aby sme naozaj riešili otázku, či treba nechávať e, miesto pre mladých a či naozaj by nebolo vhodné limitovať e, počet funkčných období, počas ktorých môže napríklad pôsobiť poslanec v parlamente alebo v iných funkciách. Ďakujem. Ja by som poukázal na niektoré kvoty, ale to myslím skôr zo žartu. Myslím si, že tá správa je veľmi dobrá. Kolega poradkyňa sa špecializuje na e, politiku pre mládež a myslím si, že v súčasnosti e, e je e, táto e, politika mládeže v Európe veľmi viditeľná. V mnohých krajinách sa v tomto smere robili rôzne chyby. Napríklad v Nemecku predstavuje nezamestnanosť mládeže okolo 9%, v Španielsku až do 50%, ale okrem krízy v jednotlivých členských štátoch dochádzalo aj k mnohým ďalším pochybeniam, takže táto stratégia je veľmi dôležitá. Mali by sme túto správu podporiť a vyslať veľmi silný signál voči členským štátom, pretože napokon sú to členské štáty, ktoré majú zodpovednosť za implementáciu tejto stratégie. V niektorých z nich neexistuje žiadna stratégia, v iných e, je zase táto stratégia síce na papieri, ale nerealizuje sa. E, Politika pre oblasť mládeže je totiž rozdelená medzi viacero ministerstiev a mali by sme vyslať veľmi signý, silný signál členským štátom a e, dať najavo e, aj na úrovni rady, že sú to členské štáty, ktoré by mali prevzať svoju zodpovednosť. E, je v správe sa zdôrazňujú viaceré oblasti, nechcem o tom hovoriť podrobnejšie, ale napríklad pokiaľ ide o financovanie v súvislosti s Erasmom, s regionálnou politikou, so štrukturálnymi fondami zameranými na mládež, tu musíme podporovať myšlienky a stratégie, ale Chýbajú nám tu e, stratégie, ktoré by sa realizovali na úrovni členských štátov a myslím si, že by boli potrebné, aby sme naozaj vyslali silný signál voči členským štátom a upozornili ich na to, že oni majú svoju úlohu, aby to nezostalo len na úrovni deklarácií a vyhlásení, ale aby sa aj členské štáty zhostili svojej úlohy. E, ďakujem za slovo. Dovolte mi prvom rode zablahoželať kolegovi Papa Nikolau za veľmi dobrú správu. Myslím si, že sa úspešne zhostil tej najdôležitejšej úlohy, e, pre ktorou my stojíme v EÚ. Bohužiaľ prechádzame e, krízou, vieme, že mladí ľudia sú v súčasnosti vo veľmi ťažkej pozícii. E, vyše 300 tisíc mladých ľudí sa v poslednom čase vysťahovalo zo Španielska, čo je skutočne veľmi zlý e, vývoj a títo ľudia sa, títo mladí ľudia sa vysťahovali nie do iných členských štátov EÚ, ale do Austrália, do iných častí sveta. E, títo mladí ľudia, ktorí opúšťajú EÚ, e, sa možno nikdy do EÚ nevratia. Je tu táto otázka a vzhľadom na to, že my máme e, starnúcu populáciu a nemáme dostatok mladých ľudí, je potrebné, aby sme pre nich zabezpečili dostatočné a primerané životné podmienky, napríklad na trhu práce a podobne. Pre EÚ má kľúčový význam vzdelávanie Mali sme e, uskutočniť e, už pred dávnym časom e, veľmi dôkladné reformy v oblasti vzdelávania. Dobrým príkladom je Nemecko, ktoré zvýšilo zamestnanosť mladých ľudí práve vďaka systému vzdelávania. E, často sa argumentuje, že nemáme dosť peňazí pre školstvo, ale v čase krízy si musíme položiť tieto otázky keď e, financujeme naše školstvo e, účinne, e, štrukturujeme naše školstvo primeraným spôsobom. V tejto oblasti treba urobiť viac. Medzi vysokými školami a ekonomikou je veľká medzera, ktorú je potrebné preklenúť. A keby sa nám podarilo zmenšiť túto medzeru, tak sa nám podarí aj mladých ľudí udržať v EÚ. A to najhoršie je to, že Imidž EÚ sa zmenil. Mladí ľudia nevnímajú EÚ podobne ako v minulosti. Skutočne, ako povedal pán Tavareš, mladí ľudia nie sú veľmi euroskeptickí, ale ak sa pozrieme na um, prieskumy, tak vidíme, že euroskepticizmus je medzi mladými ľuďmi na vzostupe. Mladí ľudia nemajú dôveru v EÚ, myslia si, že nemá nejakú perspektívu, ako na to poukázal posledný eurobarometer. Preto musíme v mladých ľuďoch vzbudiť dôveru, čo sa nám nepodarí, e, pokiaľ nebudeme riešiť tie podmenujúce príčiny a e, reformovať školstvo. E, ďakujem, pani predsednička. Chcela by som sa poďakovať e, spravodajcovi za ten, túto vyváženú správu E, vypočula som si viacerých kolegov, ktorí hovorili, že je potrebné vyslať e, signál voči členským štátom. Ja by som k tomu chcela dodať, že musíme si pozametať aj pred vlastným prahom. Tu hovorím o Európskej únii, pretože v správe sa opravnenie nachádzajú e, state týkajúce sa e, veľmi zlých vyhliadok v niektorých členských štátoch, pokiaľ ide o vzdelávanie a financovanie školstva. Takže tieto e, toto má samozrejme, tu ide o tie škrty, ktoré sa e, týkajú e, investícií do vzdelávania a to samozrejme platí aj pre európsky rozpočet vo vzťahu k členským štátom, kde sa verejný dlh vymieňa za štrukturálne um, reformy ale takisto tu vstupuje vek odchodu do dôchodku pretože jedna vec je, keď sa o tom hovorí, ale jeden z dôvodov, pre ktorých sa zvyšuje počet mladých nezamestnaných, to je e, zvyšovanie veku odchodu do dôchodku a skutočnosť, že e, starší ľudia sú nutení pracovať čoraz dlhšie. Dôsledkom je to, že e, čoraz menej miest sa otvára pre mladých ľudí. E, ja by som bola rada, keby sme v tomto smere e, postupovali dôsledne a keď sa snažíme dať lekciu iným, tak musíme e, do istej miery revidovať aj našu vlastnú politiku. A žiaľ, ja nezdielam optimizmus niektorých kolegov, E, pokiaľ ide o euroskepticizmus mladých ľudí. E, v mojej krajine e, skutočne ešte pred niekoľkými rokmi platilo, že mladí boli najeurooptimistickejší, najdynamickejší, ale dnes sa situácia obratila a obávam sa, že v jednotlivých krajinách skutočne e, sú mladí nútení emigrovať a ja myslím si, že to ďalej prehlbuje euroskepticizmus. Ďakujem. Ešte v stručnosti dostane slovo pán kolega Tavareš. Nech sa páči, požiadali ste o slovo, áno? Len veľmi stručne e, je mi jasné, že z hľadiska únie treba rozlišovať medzi e, vysťahovaním sa mladých ľudí Ehm, mimo EÚ alebo do, jednej, do niektorej krajiny EÚ. Ja veľmi podporujem slobodu pohybu v Únii, ale z ekonomického pohľadu je toto isté. Nie je tam žiadny rozdiel, či ľudia zo Španielska odídu z, do Brazílie alebo do Fínska a pokiaľ by kľúčové e, krajiny EÚ e neboli ochotné podporovať periférne krajiny po dobu 20-30 e, rokov, tak sa môžeme obávať, že táto sloboda pohybu môže spôsobiť vysťahovanie sa celej generácii v, pokiaľ títo mladí ľudia zostanú v Portugalsku a podobných krajinách, tak eh, krajina bude mať lepší výhľad na ekonomický rast. Ďakujem. Pán Kavera. Ďakujem, budem veľmi stručný. Eh, v prvom rade by som chcel vysloviť podporu väčšinu toho, čo eh, sa hovorí v správe a o čom hovorili kolegovia. Mám však jednu pripomienku ktorá ukazuje, aký ťažký je ten problém, s ktorým sa v súčasnosti Európa potýka a aké slabé prostriedky používa na boj proti nezamestnanosti mládeže, ktorá má už teraz vo viacerých krajinách mimoriadne závažné politické dôsledky. Ehm, viaceré krajiny urobili isté pokusy v tomto smere, ale chýbajú im prostriedky. Vidíme aj snahy o spoluprácu napríklad medzi nemeckou kancelárkou a francúzským prezidentom, pokiaľ ide o tento New Deal, ale ten eh, New Deal, eh, to, ten predstavuje 900 900 miliónov ročne a eh, E, bude sa zrejme o tom e, ešte dnes večer hovoriť v rámci trialogu. E, všetky európske politiky by sa mali zameriavať na to, aby sa sústredili finančné prostriedky a aby sa poskytli potrebné záruky na medzinárodných trhoch, pretože v, v súčasnej Európe, hlavne v Južnej Európe, je potrebné poskytovať verejné záruky, lebo nemožno počítať so súkromnými zdrojmi zdrojmi. E, takisto Európska investičná banka musí e, k tomu prispieť. My sme zodpovední v rámci našich troch e, inštitúcií za to, aby sme naozaj riešili tú situáciu čoraz väčšieho počtu zúpalých mladých ľudí. Bueno, por supuesto, en mi país, posiblemente es el país. Tak u nás v Španielsku je a zda najväčší problém s nezamestnanosťou mladých. Je to tragické. Spomenulo sa tu mnoho vecí, mnoho možných riešení. Hovorí sa o vzdelávaní a školstve. Je to dôležitý smer a myslím, že by sme mali viac trvať na odbornej príprave a vzdelávaní. A a naozaj ide o to, aby takéto odborné vzdelanie malo aj patričné ocenenie. Mnohí mladí ľudia, ktorí skončia svoje štúdia, vlastne sa rozhodnú študovať ďalej, pretože je to ľahšie, než si nájsť prácu. Isté, veľmi dôležitým riešením by bolo oživenie ekonomiky. Keď nie je práce, tak proste mládež ostáva bez práce, nezamestnaná. Preto je veľmi dôležité hľadať také politiky, ktoré povedú ku oživeniu ekonomiky. E, úsporné opatrenia majú svoje limity. Ale už teraz vidíme, že prílišné šetrenie za každú cenu neprináša svoje očakávané výsledky. Preto je veľmi dôležité hľadať také koncepcie, ktoré oživia ekonomiku Proste, Isté, ja chápem, že úsporné opatrenia sú dôležité, ale vidíme, že to nestačí. Proste je tu mnoho riešení, o ktorých sa hovorilo, ale zatiaľ žiadne z nich v plnej miere neznamenalo zlepšenie situácie mladých. Ďakujem. Ďakujem, pán Ležun, za komisiu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Áno, pokiaľ ide o túto správu, tam sa vlastne hovorí o tom, že máme spoločný cieľ dvojnásobného charakteru. Ide tu hlavne o to, aby sme teda e, tu mali ten cyklus pokrytý, pokiaľ ide o rok 2015 až 2018, ale takisto tu ide aj o akčné priority, pokiaľ ide o tie trojročné obdobia. Momentálne sa nachádzame v tom období 13, 14, 15. A ide to ruka v ruke s dvomi dokumentami. Tam je obsiahnutých veľa informácií, pokiaľ ide o situáciu mladých ľudí v jednotlivých krajinách, ale aj pokiaľ ide o opatrenia, ktoré vlastne boli prijaté zo strany členských štátov, pokiaľ ide o jednotlivé ťažiskové body E, základné ciele tejto stratégie pre mládež e, sú dva. Ide o vytvorenie viacerých príležitostí pre mladých ľudí v školstve a v zamestnaní. E, ukázalo sa, aké dôležité je E, zamestnávať väčší počet mladých ľudí, ale takisto je potrebné e, podporiť začlenovanie sa mladých ľudí do spoločnosti. Veľmi ťažké postavenie mladých ľudí, predovšetkým v niektorých krajinách, samozrejme súvisí s vysokou nezamestnanosťou. Spoločná správa hovorí o opatreniach prijatých v niektorých členských štátoch, ako aj o opatreniach prijatých na úrovni EÚ. E, význam a dôležitosť tejto ťažkej situácie vysvetľuje, že už druhý krát e, a druhé trojročné obdobie sa priorita pripisuje dôsledkom nezamestnanosti. To znamená dôsledkom pre mladých, mladých nielen pokiaľ ide o prístup k zamestnanosti, ale aj k začleňovaniu sa do spoločnosti, k sociálnej inklúzii. E, takisto e, sa dôraz v súčasnosti kladie na tieto otázky inklúzie, predovšetkým tých mladých ľudí, ktorí, e, sa, e, ktorí nie sú zamestnanosti, zamestnaní, ktorí nechodia do školy. Sú to e, práve títo mladí ľudia, ktorí sú prioritou v súčasnom období. Tá globálna stratégia sa však ne, neobmedzuje len na otázky školstva a zamestnanosti, ale aj na ďalšie oblasti. Napríklad, pokiaľ ide ide uh, o účasť mladých ľudí, alebo pokiaľ ide o otázky dobrovoľníckej práce. Uh, v správe sa ponúka niekoľko vizí, pokiaľ ide o nástroje uh, použiteľné v rámci tejto stratégie. Dnes dopoludne sa hovorilo napríklad o budúcom programe pre oblasť vzdelávania odbornej prípravy a športu mladých ľudí, ktorý bude zahrňať aj e, aktivity v oblasti neformálneho vzdelávania a takisto Eh, jednotlivé programy pre zamestnávanie ľudí, ktoré sa realizujú v jednotlivých krajinách. V správe sa zdôrazňuje aj ďalšia dôležitá vec a to je, eh, to je eh, prístup, ktorý prierezový prístup a medzirezortný prístup a zdôrazňuje sa aj potreba zabezpečiť kvalitné stáže. To znamená, aby nešlo iba o stáž stáže, ktoré sa e, robia formálne. E, takisto e, sa zdôrazňuje dôležitosť pripisovania významu niektorým nástrojom, ako je napríklad štrukturovaný dialog. Aj v tomto momente zástupcovia mladých ľudí z celej Európy sa snažia prispieť k revidovaniu štrukturálneho dialogu s tým, aby efektívnejšie podporil um, snahu uh, vypočuť si názory mladých ľudí na všetky tieto kľúčové otázky. A tu zohrávajú úlohu aj mládežnické organizácie, napríklad pokiaľ ide o účasť mladých na živote spoločnosti, ale aj uh, rozvoj ich osobných uh, schopností, tak v sociálnej ako aj profesionálnej oblasti. E, tu e, zohráva úlohy, úlohu aj neformálne, neformálna odborná príprava, ktorá umožní získať potrebné e, kvalifikácie E, zapájanie sa mladých ľudí do európskych projektov. My sme v tomto smere robili prieskum. Výsledky boli uverejnené minulú sobotu a sú prezentované na tohto týždňovom kongrese Európskej mládeže a e, uvádzajú sa tu rôzne výsledky pre jednotlivé krajiny, ale napriek tomu sa e, ukazuje, že mládež sa zrejme skôr než iné vekové skupiny hlási k e, projektu Európskej únie. E, pán Papa Nikolu hovoril aj o tom, že je potrebné e, poznať e, konkrétnu situáciu pokiaľ ide o postavenie mladých ľudí. Čiže potrebujeme lepšie štatistické údaje, ktoré sa vzťahujú na situáciu v tejto oblasti, v tej a tu spolupracujeme s Eurostatom. Ďalej je tu téma, ktorá nie je možno priamo súčasťou stratégie pre mládež, ale ktorá je napriek tomu dôležitá a nachádzame ju v rôznych oblastiach stratégie a to sú nové technológie a nové médiá. Komisia už prijala viaceré iniciatívy, napríklad pokiaľ ide o ochranu mladých ľudí, ale upriamujem vašu pozornosť aj na skutočnosť, že e, nové spôsoby zapájania sa mladých ľudí v Európe to je vec, ktorá by mala byť osobitne braná do úvahy pri reforme účasti. A v tejto oblasti nových technológií, ale skôr z pohľadu možného prínosu pre vzdelávanie, tu by som chcel pripomenúť, že komisár Vasiliu a komisár Kurz v nadchádzajúcich mesiacoch predložia iniciatívu, ktorá by umožnila lepšie využiť nové technológie. Bude sa to nazývať Opening Up Education. Pani predsednička, e, pokiaľ ide o tento bod, ako aj ďalšie, tak sme k dispozícii vašim spravodajcom, pokiaľ by potrebovali nejaké presnejšie údaje. Ďakujem. Ďakujem, pán Lužen. Lužen. Teraz by som chcela už povedať iba to, že pán kolega Fises, áno, potrebujeme pracovné príležitosti, ale na to potrebujeme aj vzdelaných mladých ľudí. Čiže to je skutočne taký začarovaný kruh. Problém je, že vo viacerých krajinách už celé roky tá téma správnej profesionalizácie nebola riešená. Keď povieme teraz mladým ľuďom, že majú význam iba ak budú mať maturitu a budú študovať na vysoké, tak nám potom chýbajú ľudia, ktorí by pracovali v podnikoch potom nie sú sa podniky, lebo nie sú ľudia, potom nie sú ľudia, lebo nie sú podniky. Takže ja už 25 rokov som tu. Ja som v 90. rokoch sa stále snažila o to, v rámci, pouka- v rámci diskusí poukázať na to, že téma nezamestnanosti mladých ľudí je úzko spätá s nesprávnym zameraním, ktoré tu máme v politike vzdelávania. Prečo napríklad v Nemecku máme toko, takú nízku nezamestnanosť mladých? Áno, vodí sa nám lepšie, pokiaľ ide o hospodárstvo, ale to nie je jediná téma. Ak by sme mali toľko mladých ľudí ako v Španielsku, ktorí by mali vysokoškolské vzdelanie, ale ktorí by nemali praktické vzdelanie, tak by sme mali oveľa vyššiu nezamestnanosť mladých ľudí. To znamená, v týchto oblastiach, v tejto oblasti vzdelávania sa musíme vydať iným smerom. A nielen tak, ako to robia Nemci, robia to aj Rakúšania, aj Holandiania, robia to aj iní. Potrebujeme takýto duálny spôsob riešenia. To znamená vzdelávanie v podniku a v škole zároveň. A potom na konci máme e, remeslo, ktoré má človek v rukách, ktorý môže niečo začať a potom, ak človek chce neskôr, môže samozrejme robiť aj ďalšiu štúdijnú nadstavbu, môže sa študovať ďalej, ak by človek chcel. A no, táto myšlienka je jednoducho skvelá myšlienka a som rada, že španielská vláda je teraz ochotná a má aj záujem dať sa do kontaktu s ministerkou školstva v Nemecku a túto prácu, túto, toto riešenie spoločne pre Španielsko nájsť. Samozrejme, nezniží to nezamestnanosť Španielsku hneď zajtra, ale postupne to k tomu povedie. Takže tá politika vzdelávania nie je politikou, ktorá by mala vychádzať od volieb k, volieb, k voľbám, ale musí byť zavieraná na budúcnosť. Takže v tejto oblasti musíme ešte veľa urobiť. Chcela by som povedať, že tu máme aj menšie oblasti. Tých francúzských kolegov a kolegyne, ktoré tu máme. Ja bývam v Zárlandsku, na hranici s francúzským Loren a v Lusembursku. Nie je vôbec možné u nás na školách e, vzdelávať vzdelávať ľudí inou formou ako maturitou, pretože tí uční, ktorí vlastne chodia v týchto školách do školy, je to priamo napojené na konkrétne daňové poplatky, ktoré potom ten región musí za to platiť. Takže jednoducho to je vôbec neriešiteľná situácia. Tento iracionálny problém, ktorý tu máme, musíme spoločne vyriešiť. Napríklad mám to zúfalého otca, ktorý ma kontaktoval a hovorí, že toto jednoducho nie je Európa. Môj syn nemôže robiť, e, študovať na škole v tej oblasti, kde žije, a hoci hovorí nemecky, pretože to je jednoducho nemožné. Je toto Európa, ktorú si my predstavujeme? Nie, to je jednoducho dvojnárodná, dvojnárodný problém, ktorý tu máme a musia vyriešiť obe krajiny spoločne. Ale to sa musí takisto pretaviť do tých textov, na ktorých pracujeme. Takže ešte jedna vec. Ten text, ktorý kolega Papa Nikola predložil, vlastne analizuje to, čo sa tu dialo od roku 2010, respektíve malo spraviť od roku 2010 do roku 2012, alebo o čo nám vlastne išlo. A pokiaľ ide o budúcnosť, tak tam si treba uvedomiť, že komisia niektoré veci už začala riešiť a rovnako aj rada tie iniciatívy, ktoré sa nazýva, ako sa to vlastne volá, iniciatíva vzdelávania mladých, kde vlastne máme 3 miliardy eur, ktoré by mali byť uvoľnené pre tento program. Treba povedať, že tieto peniaze neprichádzajú z nášho malého rozpočtu, tieto peniaze prichádzajú z Európskeho sociálneho fondu a to celkom jasne poukazuje na to, aby sme postupovali v spolupráci s ostatnými kolegami. Ak by sme nemali tieto 3 miliardy, tak jednoducho nepomôžeme tejto oblasti. Ale môžeme sa pokúsiť skutočne nájsť správne riešenie, pokiaľ ide o odborné vzdelávanie mladých ľudí, pretože ak im nepomôžeme, tak to bude stratená generácia. A potom je tu ešte jedna vec a myslím si, že to sa tu takisto spomenulo. Ide tu o tú tému, že či sú mladí ľudia vôbec schopní e, spustiť vlastný biznes, nejakú firmu si založiť, či sú dostatočne kreatívni. To sme vlastne už dnes hovorili o, tej, o tejto téme pri tej správe, ktorú predkladala Ani Teres. Skôr tu chýba ako keby taká nejaká odvaha, začať pracovať niekde ako umývať žiadov a potom sa prepracovať ďalej. Možno, že to bolo za ostatné roky skutočne veľmi jednoduché. Človek dostal miesto, možno aj prostredníctvom tých dotácií alebo poplatkov, ktoré platí štát, sa človek držal nad vodou. Ale v Amerike to jednoducho je iné, pretože tí nemajú tú sociálnu sieť ako u nás. Ak by to bolo podobné, tak by ľudia boli oveľa kreatívnejší. Takže ja by som si želala, že by sme sa venovali aj tej téme kreativity oveľa viac, aby tá spoločnosť takto vnímala, pretože práve takýmto spôsobom potom mladí ľudia môžu sa ľahšie dopracovať k nejakému pracovnému miestu. Takže to je ten môj vstup k tejto správe. Teraz zostane ešte raz slovo pán spravodajca. Ja by som sa chcela všetkým povedať, že do všetku musíme predložiť pozmeňujúce návrhy. Je mi to ľúto, ale výbor EMPL jednoducho nás nechal čakať celé mesiace a teraz my na to doplatíme. Nech sa páči, Georgia. Myslím, že dnešná rozprava poukazuje na to, že všetci máme veľký záujem o riešenie situácie mladých ľudí a samozrejme som presvedčený o tom, že jeden zo záverov je, že existuje možnosť na úrovni EU pomôcť mladým ľuďom v členských štátoch, ale samozrejme Nikto nemôže byť za súčasnou situáciou spokojný. Máme tu Európsku úniu, ktorá sa nachádza v období recesie a všetky rozpočtové škrty sme zaznamenali aj na úrovni EÚ a samozrejme, že to budí nedôveru a sklamanie na úrovni občanov a preto sme zaznamenali nárast toho, čo nazývame euroskepticizmus Proste ľudia nie sú veľkí optimisti, pokiaľ ide o perspektívy našich európskych hodnôt a myšlienok. Veľmi nám leží na srdci to, ako ďalej postupovať s touto správou. Pred niekoľkými mesiacmi sme vyjadrili kritiku, pokiaľ ide o efektívnosť výsledkov v dosahovaní cieľov stratégie zo strany členských štátov. A toto je vec, o ktorej sa diskutovalo aj s komisiou fakt je, že poprvýkrát, čo máme takúto stratégiu a je dôležité, že o nej diskutujeme a vyhodnocujeme, ako veci napredujú a ako môžeme prispieť aj konkrétnymi myšlienkami a návrhmi, aby sme dokázali na úrovni EÚ byť efektívnejší. Na úrovni rady vieme, že tiež sú prístupy a iniciatívy a v nastávajúcich mesiacoch eh, budeme mať eh, stretnutia s radou a nakoniec aj eh, predseda Barozo už roky hovorí, že treba vytvárať príležitosti pre mladých. A v členských štátoch, čo sa deje, no už nemáme dosť spätnej väzby. V každej oblasti činnosti potrebujeme horizontálne, prierezové prístupy, pretože ináč sa tieto otázky mladých ľudí nedajú efektívne riešiť. Spomínam si, neviem, či si vy spomínate, pred niekoľkými stret, mesiacmi sme mali e, stretnutie e, aj s ministrom vzdelávania pre školstvo z Grécka. Hovorilo sa o novom programe MFF a o vytváraní nových príležitostí pre mladých ľudí, hlavne pre krajiny, ktoré sú najviac postihnuté krízou, teda Grécko a Španielsko. A mali sme tak 50-60 E, nezamestnanosti u mladých, zatiaľ čo v Nemecku je to nejakých 5 až 9 A vy ste povedali, áno, ale v Nemecku máme duálny systém. Vám sa to ľahko povie takto, ale <laughs> dovolte mi povedať, že hneď na ten ďalší deň e, sa v gréckých médiách objavilo, e, myslím, že dva alebo traja novinári sa viedrili v tom, zmysle, že musíme si dať pozor, či použijeme taký systém, teda duálny, pretože potom by tu boli zamestnania bez toho, že by mali chránené práva, keď sú v zamestnaní. Ale to nie je skutočnosť. Tak to nie je. To je predsudok. To je práve otázka, ako zmeniť mentalitu ľudí, aby sa dokázali správne zamerať na riešenia, ale musíme taktiež zmeniť náš spôsob myslenia aby sme sa poučili z iných štátov a z ich e, pozitívnych skúseností v praxi. To je dôležité. Keď existujú nejaké nástroje, ktoré môžu byť efektívne využívané, tak e, je, ich treba využiť. Ak sa nevyužijú, tak stále zostaneme len proste na teoretickej úrovni a budeme posudzovať tú stratégiu tým spôsobom. Takže všetky tie veci, o ktorých sa tu hovorí, sú významné. A táto diskusia, ktorá prebieha, je veľmi dôležitá pre generáciu mladých ľudí. Oni veľmi pozorne sledujú, čo sa tu deje a čo by mohlo im napomôcť. ťažko byť teraz optimistom, či sa nám v krátkom čase podarí nájsť nejaké efektívne riešenia, aby sa dosiahli výsledky, ktoré povedú k veľkým zmerám. A najmä keď vidíme, čo sa týka, alebo čo sedie v oblasti rokovania, alebo rokovaní o viadročnom finančnom rámci. Takže v jadre E, týchto diskusí by mal byť aj aspekt e, inovácií, dynamiky, otázka nových technológií a tak ďalej. Je veľmi dôležité sledovať, aká je situácia mladých ľudí a ako sa im priblížiť. E, zhrnul by som to takto. Aj keď sme, som presvedčený, presvedčený o tom, že na pozmeňovacie návrhy, máme dosť e, krátky čas. Vidím, že diskusia je veľmi otvorená a, a v podstate ešte ostáva priestor pre rokovania o tých e, posledných pozmeňujúcich návrhoch a myslím, že sa nám môže podariť e, prísť inovatívnymi návrhmi a riešeniami pre mladých ľudí. Takže ďakujem kolegom za ich e, pripomienky a vyjadrenia. Myslím, kolega Boris hovoril o tom, že ma, možno proste ma pokladať za niekoho, kto vie, ako riešiť otázky mladých. Nuž, musím povedať, že už začínam šedivieť viac než niektorí iní kolegovia a možno aj preto, že sledujem vývoj, aký prebieha a ako prebieha, ale um, samozrejme budem sa snažiť e, vykonávať svoju prácu čo najlepšie a môžem povedať, že to načasovanie, ktoré tu máme, je dobré, aj pokiaľ ide o zasadnutie rady. A vlastne aj odtiaľ e, tam je dôležité, aby Európsky parlament vysielal pozitívne signály smerom von. Ďakujem. Pani predsednička, ďakujem spravodajcovi. Ako viete, eh, štvrtok 12.00 je termín. Pod číslo 6. Riešenie nezamestnanosti mladých ľudí možné východiska. Oprieme sa o predchádzajúcu diskusiu. Hovorili sme o nezamestnanosti Takže teraz e, vlastne vychádzame z názoru alebo stanoviska pána spravodajcu Menendesa Delvade. Myslím, že tu už sme o, doteraz o nezamestnanosti hovorili dosť, ale nech sa páči pán Menendez del Valle. Máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Skutočne e, to, čo prednesiem, logicky súvisí s tým, čo hovoril vo svojej správe pán Papa Nikolaju. A prvne sa začnem venovať samotnej téme, dovolte ešte povedať, že úplne súhlasím s tým, na čo ste poukázali vy, pani predsednička, v súvislosti s touto témou. No naozaj tu teória začarovaného kruhu, tak povediac. Je to vec, ktorá je nebezpečná v tomto kontexte nezamestnanosti. Takže teraz k téme z môjho hľadiska a aj z hľadiska vzdelávania a výchovy by sme mohli vysloviť 4 odporúčania, ktoré by mohli byť e, alebo mohli by prispieť ku riešeniu dramatickej situácie, ktorej sme svedkami. Keď vieme, že vysoké percento európskej populácie mladých sa nachádza vo veľmi zlej situácii, u nás v Španielsku je to 50 mladých, ba aj viac. Čiže treba viac investovať do vzdelania aj zo strany členských štátov. Treba vytvoriť taký duálny systém odbornej prípravy a vzdelania, hej, ktorý bude kvalitný. Hej. Treba vytvoriť e, rámec e, akademického a neakademického hodnotenia a okrem toho treba zabezpečiť garancie pre mladých. To je ten systém záruk pre mladých. Vyjadril som už aj viackrát e, sklamanie z toho, že viaceré členské štáty e, škrtajú, že sú tam rozpočtové škrty v oblasti vzdelávania. Toto samozrejme má potom dopad aj na možnosť zamestnávania mladých ľudí. Podľa mňa ide o to, aby sme poskytovali kvalitné vzdelávanie. To je jediný spôsob, ako môže spoločnosť napredovať ak ale nebude dosť finančných prostriedkov, potom nebude k dispozícii ani kvalitné vzdelanie. Čiže keď je kríza, tak eh, by sa nemalo na toto kvalitné vzdelávanie hľadiť ako na nejaké zbytočné alebo zvýšené neadekvátne náklady. Pretože takto vlastne správnym a kvalitným vzdelávaním si budujeme predpoklady pre lepšiu budúcnosť. Takže aj členské štáty by mali pracovať na príprave duálneho systému odbornej prípravy a vzdelávania. Tak sa naozaj dá dopracovať k úspechu, čiže kombinácia teoretickej a praktickej odbornej prípravy a vzdelávania. Toto by mohlo byť ako premostenie medzi e, školstvom a medzi trhom práce. Takže toto by mohlo vlastne poskytnúť ozaj kvalitné predpoklady pre možnosť zamestnania mladých ľudí. Duálny spôsob vzdelávania by mohol pomôcť znížiť nezamestnanosť mladých ľudí. Dôležité je, aby sme ale dodržovali patričné kvalitatívne normy aby sme ale týmto spôsobom dokázali vytvoriť podmienky pre dôstojný a kvalitný život mladých ľudí. E, ide o to, aby tieto garancie boli súčasťou odbornej prípravy. Osobne ešte e, pripomiem, pripomiem niečo, čo by som chcel adresovať e, pani predsedničke. E, ide o to, že je dôležité, aby tieto garancie boli súčasťou odbornej prípravy. Nakoniec e, nie ako Johann Budenbrook e, v, v románe Budenbrookovci od e, Tomasa Mana. Podľa mňa práve ide o to, aby sme dokázali zabezpečiť kvalitnú duálnu odbornú prípravu. Čiže sú tu dve línie. Jednak sú tam praktické ideály, dobre. Nič z tohoto nie je pre mňa, to je citácia z knihy teraz. Sú tu odborné sú tu odborné školy obchodného zamerania aj technického zamerania a potom sú tu ešte školy klasického typu. Nejde len o to, aby sme mysleli na priemysel, báne a zarábanie peňazí. Ale keď sa na to pozrieme z dlhodobého hľadiska, uvidíme, ak to dopadne. Konec citátu. Takže dôležité je, aby sme úplne na vedľajšiu kolej neodsunuli klasické vzdelávanie. Dôležitosť investícií do odborného vzdelávania súhlas, súvisí aj s tým, že sa má samozrejme zachovať aj vysoká úroveň vysokého školstva, vysoký štandard vysokoškolského vzdelania. Čiže nemá to byť na úkor vysokoškolského vzdelávania. Po tretie, odporúčam komisii, teda odporúčam nášmu výboru, aby sa kladol dôraz na transparentnosť a uznávanie kvalifikácie v rámci EÚ a aby sa uplatňoval tzv. európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu. Bol by to čosi ako systém homologácie e, z hľadiska dosiahnutej úrovne vzdelania, čiže hovoríme tu aj o neakademickom vzdelávaní, to tiež je oblasť, ktorá by mohla pomôcť k zvýšeniu dynamiky a možnosť, a možnosť zamestnávania sa mladých ľudí. Taktiež by som chcel vyzvať členské štáty, aby sa zaviazali, že zvýšia rozpočet na e, 6 miliard. E, pre dané obdobie a aby tieto prostriedky boli náležite využité. Prv, než ukončím svoje vyjadrenie, dovolte mi ešte spomenúť e, dva súbory praktických údajov. Na jednej strane ide o to, že dnes v Paríži príslušná odborná skupina uvažuje alebo diskutuje o otázkach zamestnanosti mladých a francúzska vláda predloží konkrétny návrh riešenia otázok nezamestnanosti mladých. Otázka je, aké peniaze máme k dispozícii na to, aby sme riešili túto náročnú situáciu s nezamestnanosťou mladých. Na papieri a čiste teoreticky momentálne máme k dispozícii na jednej strane 6 miliard eur, ktoré sú vyhrázdené zo strany komisie na roky 2014 až 2020. Okrem toho sú tu prostriedky z fondov, ktoré ešte nie sú využité a dovolím si spomenúť aj to, že azda by bolo dobré zohľadniť aj tých 10 miliard, ktoré e, nemecká banka, kredit, Anstalt a tak ďalej, FVD, proste tieto prostriedky má vyhradené na investície v Južnej Európe. Čiže celkovo by sme na papieri, ale len na papieri, mali k dispozícii celku 32 miliard na to, aby sme riešili najvážnejšie problémy v Európe. Doteraz vlastne neexistuje žiaden konkrétny plán, ani zo strany členských štátov, ani zo strany komisie, nikto ešte nemá nejaký konkrétny plán vypracovaný. Nemecko, samozrejme, a ďakujeme Nemecku za tú dobrú vôľu, že teda prichádza s takouto možnosťou, ale Nemecko našťastie teda e, je veľmi pozitívnym vzorom, pokiaľ je o možnosť spolupráce s inými krajinami v záujme boja proti nezamestnanosti mladých. Takže keď predpokladám, že Nemecko aby pokračovalo aj naďalej s touto dobrou vôľou, tak by narazila tá dobrá vôľa s určitými postupmi, o ktoré ide. Možný nemecký plán by znamen predpokladal, že e, to musí schváliť príslušný výbor vo, e, v Bundestáku. Pani Merkelová e, na 3. júla zvolala do Berlína schôdzu ministrov práce a potom ešte aj ministrov financí 27. EU. Predstava je taká, že v Berlíne by sa 3. júla dohodol konkrétny plán aj s konkrétnymi financiami. Samozrejme, tento plán by samozrejme znamenal ďalší, privolal ďalší problém z hľadiska implementácie na jednej strane samozrejme je tu plán, ale potom ho musí nemecký parlament schváliť. A 24. až 28. júna e, vlastne bude zasadať a potom príde obdobie parlamentných prázdnik. Takže 3. júl to je tiež ako ten termín e, schôdze a potom ešte sa hovorí o tom, že prídu e, voľby do nemeckých e, orgánov. Takže tá nemecká banka FVD, ktorú som spomínal, tu zohráva dôležitú úlohu. E, je tu jedna anekdota dosť krutá, ale nie je to môj, z mojej hlavy. Bild Zeitung kvalifikoval túto banku ako najhlúpejšiu banku v Nemecku. A 350 miliónov eur previedli 15. septembra na Lehman Brothers, čo bolo niekoľko hodín predtým, než Lehman Brothers e, skrachovali. A vieme, že Lehman Brothers vlastne boli v jadre celej tej krízy, ktorá sa potom rozvinula ďalej. Takže samozrejme nebola to len jedine tá banka, ktorá to všetko spôsobila, ale jedna z tých, ktoré to spôsobila a teraz vlastne ďalej sa to rozvinulo a kam to dospelo? K tejto obrovskej nezamestnanosti mladých. Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť a ešte by som rád e, e si adresoval nejaké pripomienky potom konkrétne pani e, predsedničke v súvislosti s, tou slávnou, s tým slávnym dielom Budebrukovci. Ďakujem. Vážený pán Delvala, ja tu nezastupujem Spolkovú republiku Nemecko, ale ja zastávam názor, že Spolková republika Nemecko nie je na vine tomu, že španielský systém vzdelávania je v takom stave, akom je. A keď teraz to, chceme pomôcť Španielsku, tak to robíme vo vlastnom záujme rovnako, pretože chceme, aby španielská mládež našla pracovné miesta. A ja som presvedčená o tom, že žiadny Bundestag, akokoľvek už bude vyzerať čo do poslancov, nebude mať nič proti tomu, aby ministerka práce, vzdelávania spolu s vašou ministerkou sa teraz spoločne snažili vyriešiť situáciu v Španielsku. Akokoľvek už bude vyzerať vláda alebo koalícia, či to bude SPD alebo niekto iný, ste si istí, buďte si istí, že nemeckí poslanci sa budú iba tešiť, keď konečne nebudú dávať peniaze do nejakých bank, ale do iniciatív, ktoré garantujú vzdelávanie mladých ľudí. V tomto kontexte vás môžem uistiť. Ako to ďalej bude vyzerať, to vám teraz neviem povedať, ale viem, že pani von der Leyen ešte pred voľbami istotne niečo pripraví a bude sa snažiť o to, aby v tom pokračovala jej nasledovníčka alebo nejaký sociálny demokrat, ktorý bude jednoducho rovnako múdr v tejto téme pokračovať. Takže toľko k Nemecku a Španielsku a víne Nemcov na kríze. A teraz pani Sanchez Smith, tá sa hlásila, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Blahoželám pánovi Mendes del Valle za jeho veľmi vyčerpávajúcu správu. Budem hovoriť veľmi stručne. Bola položená otázka, aké prostriedky máme k dispozícii. Chcela by som povedať, že existujú aj prostriedky mimo e, programu vzdelávanie a štrukturálnych fondov. E, e, v správe Papa Nikolau sa o nich hovorilo. Týka sa to územného, teda regionálneho aj miestneho rozvoja. Sociálny fond sa do veľkej miery používa na odborné vzdelávanie ľudí, mladých ľudí, na ich návrat do zamestnania. To je veľmi dôležité a pripomínam aj tie stratégie, ktoré sa musia vypracovať na miestnej a regionálnej úrovni v súčinnosti s miestnymi orgánmi E, ktoré by mali byť takou pákov ďalšieho konania, pretože majú kompetencie pre oblasť vzdelávania, ale takisto e, v súčinnosti s E, stratégiami boja proti nezamestnanosti mladých ľudí, to znamená s podnikmi. E, tieto stratégie sa musia prispôsobiť miestnym pomerom a e, môže sa stať, že na miestnej úrovni existujú voľné miesta, ale je potrebné, aby sa aplikovala primeraná stratégia zamestnanosti. Pán Takula? Vážená pani predsednička, je, treba povedať, že to stanovisko je dobré. Vzdelávanie je veľmi dôležité, všetkým ten bod 1 je veľmi dôležitý, ale ja mám pocit, že by sme to mali vnímať v širšom kontexte aj tu v Európskom parlamente. Konkrétne, že tie štruktúry ako keby boli už skosnatele. A v tomto kontexte by som uviedol iba jeden príklad. Napríklad hovor, spolupracovali sme aj s výrobom pre hospodárstvo, s domy podnikmi. Začali so 30 zamestnancami, teraz majú 70, dokonca sa chceli expandovať do Španielska, ale problém teraz spočíva v tom, že Spojené štáty americké 50 miliónov, ponúkli 50 miliónov eur, ak sa presunú do Spojených štátov amerických. Čína takisto ponúkla dokonca ešte viac. Týmto by sme prišli o pracovné príležitosti. Takže navštívili sme aj komisiu a ak by sme našli dvoch poradcov, ktorí by mohli pracovať pre tieto podniky, tak by sme možno mohli v rámci programov e, Európskej únie získať 3-4 milióny. Ako isto viete, taká štruktúra, ako tu máme dnes, jednoducho vedie k tomu, že takéto podniky jednoducho sa vždy presídlia, keď to potrebujú, je to lacnejšie a nezostanú v Európskej únie. To je štruktúrálny problém a to musíme vyriešiť, aby sme takéto podniky v budúcnosti mali v Európskej únie, aby boli udržateľne financované, ale takéto podniky jednoducho nemajú ešte stále perspektívu v Európskej únii a oni môžu pomôcť mladým ľuďom. A keď nepomôžeme, tak jednoducho prídeme o mladých ľudí, ktorí vycestujú preč. Ak chceme skutočne urobiť niečo pre vzdelávanie, tak to vzdelávanie musí viesť k tomu, aby sme mali správne know-how a informácie pre a, a investície pre tieto podniky. Takže v tomto kontexte mám trochu obavy. Pokiaľ ide o boj proti nezamestnanosti mladých, ten boj nezvládneme, ak takéto podniky nepodporíme. A ak im neurobím všetko v tom zmysle, aby ostali v Európe. Ako som už povedal, to, čo Emilio navrhuje v tomto stanovisku, pokiaľ ide o vzdelávanie, to sú dôležité aspekty, ale nesmieme strácať zo zretela ten širší kontext a na to by sme potrebovali nové cesty, nové riešenia v spolupráci s komisiou, s radom, s radou, aby sme našli nové koncepty a novú kultúru. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Tavareš. Veľmi pekne ďakujem. Väčšinu uh, e, faktických poznámok už robili kolegovia, preto sa zameriam výlučne na financovanie. Chcel by som e, upriamiť vašu pozornosť na to, že hoci ponuky na spoluprácu a dobré služby ostatných členských štátov sú samozrejme vítané. Je dôležité, aby sme my prihliadali na tie nástroje, ktoré máme k dispozícii, ako je Európska investičná banka. Táto banka skutočne v posledných rokoch veľa investovala do krajín postihnutých krízov, ale tie investície poklesli oproti úrovni pred krízov a e, sú menšie, než bol priemer. EIB by mala do krajín postihnutých krízov investovať viac. E, e, e, nie, krajina EIB jednoducho nie je schopná investovať do týchto krajín toľko, koľko uh, by e, mala. E, na vyváženie je potrebné vytvoriť osobitný fond pre projekty financované EIB. Mala by teda vzniknúť taká agentúra, ktorá by mala vyšší rating, než majú v súčasnosti Grécko a Portugalsko a mala by byť schopná investovať do projektov s pridanou hodnotou v týchto krajinách v budúcnosti. E, takýmto spôsobom by pôsobila ako e, sila, ktorá by vyvažovala túto veľmi ťažkú situáciu v Portugalsku a v ďalších e, krajinách, ktoré prechádzajú krízov. Ďakujem veľmi pekne a záverom by som chcela povedať, chcel povedať, že táto správa je skutočne pozitívna a že ju podporujeme. Ďakujem, pán Koria. Ďakujem. Ďakujem, ja si vysoko cením e, túto správu a chcem sa za ňu poďakovať spravodajcovi. E, ako sme povedali už predtým, ten bod, z ktorého sa musíme odraziť pri e, riešení problému nezamestnanosti mládeže, to je zdokonalenie systému vzdelávania. Ja pochádzam z krajiny, kde sa zaznamenávajú rekordné čísla v oblasti nezamestnanosti mládeže, ale systém školskej prípravy nie je zďaleka dobrý, pokiaľ ide o prípravu mladých ľudí, ktorí majú vstúpiť na trh práce. Ich úroveň je žiaľ veľmi nízka je potrebné zabezpečiť vyššiu synergiu medzi odbornou prípravou, vysokoškolským vzdelávaním a svetom práce. V opačnom prípade nastáva riziko, že vytvoríme rôznych e, odborníkov v oblasti, dajme tomu, prírodných vied a e, komunikácie, ale nemáme dostatok príležitostí na to, aby títo mladí ľudia mohli svoje vzdelanie využiť. Musíme zaviesť akýsi duálny systém, aby sme umožnili mladým ľuďom e, študovať e, e, zároveň v teoretických oblastiach, teda v predmetoch, ktoré sú, majú skôr teoretickú povahu, ale aj e, praktický, praktickú využiteľnosť. Napríklad, keď e, sa niekto chce stať e, sudcom, tak je potrebné, aby mal nejakú prax na súde. Ehm, okrem toho je potrebné E, zavádzať e, stimuly, e, ktoré by motivovali mladých ľudí, napríklad prostredníctvom daňového systému. V súčasnosti dane sú veľmi zaťažujúce a často znamenajú, že mladí ľudia si nemôžu otvoriť svoju vlastnú podnikateľskú činnosť, pretože eh, vysoká miera zdaňovania eh, im v tom bráni, eh, čo je v tomto čase úsporných opatrení a krízy skutočne eh, prekažkov. Okrem toho, mladí ľudia v podstate veľmi málo kedy dokážu sa eh, etablovať vo svete biznisu. A toto sú teda tie kľúčové aspekty, na ktoré som poukazovala vo svojej správe, ale zrejme by to malo slúžiť ako istý rámec pre naše aktivity. Ďakujem. Ja by som chcel uviezť štyri krátke poznámky. Po prvé, E, e, správa pána Del Valle ma skutočne e, presvedčila svojou argumentáciou, ktorá je veľmi realistická a odráža vaše dlhoročné skúsenosti vo verejnom živote. Veľmi pekne vám ďakujem. Nezamestnanosť mládeže, to je prvá vec skutočne, ako sa tu práve povedalo, ako povedal pán Skorias, Ide, skôr, a ide, ide v prvom rade o otázku vzdelávania. Tu musíme konať veľmi rýchlo, pretože v niektorých krajinách je systém vzdelávania veľmi zastaralý a už nezodpovedá potrebám trhu. Druhá poznámka. Um, práca mladých ľudí nesmie byť izolovaná od ekonomického kontextu. Ehm, práca mladých ľudí je uspokojivá, keď e, sa zaznamenáva ekonomický rast, keď funguje dopyt a je potrebné stimulovať a využívať všetky prostriedky, ktoré máme k dispozícii, aby sme zvýšili konkurencieschopnosť našich e, tovarov a služieb na svetovom trhu. Tretia poznámka. Je nevyhnutné, a napokon všetci si to už začínajú uvedomovať, e, využívať rozpočtové politiky v tom smere, aby sa e, posilnili tie ich aspekty, ktoré slúžia na podporu rastu e, a treba koncentrovať dostupné finančné prostriedky. Od roku 2008 zaznamenávame nedostatky v oblasti e, hospodárskeho, menového a fiskálneho riadenia Európskej únie a je potrebné tento systém opraviť, pretože už od 30. rokov minulého storočia sme nikdy neboli svetkom toho, aby polovica mladých ľudí v niektorej európskej krajine vo veku do 30 32 rokov bola bez práce. Je nevyhnutné, aby sme my o týchto veciach uvažovali, aby sme vysielali varovné signály a je potrebné, aby inštitúcie svoju prioritu zamerali na e, sústredenie e, ekonomických a e, ďalších aktivít aj na riešenie tohto problému. Spomínali sa tu problémy e, Európskej investičnej banky. My vieme, že banky sa boja požičiavať prostriedky. E, platí to aj pre EIB, pretože hrozí, že by sa so svojimi peniazmi už nikdy nestretla. Preto je potrebné, aby aj v tomto smere politici zohrali svoju úlohu. Ďakujem. Pana Jota. Je vous remercie, madame la présidente. Ďakujem. Vážený kolega, v prvom rade by som chcela zablahoželať pánovi Delvali za jeho prácu a za jeho odporúčania. Um, Súhlasím s ním, že je potrebné zdôrazňovať odbornú prípravu, aby lepšie vyhovala požiadavkám trhu práce. Domnievam sa, že to súvisí aj s potrebou reforiem v systéme vzdelávania v členských štátoch. E, vo svojom vystúpení by som chcela poukázať na tri hlavné body, ktoré potenciálne môžu byť zaradené do nášho stanoviska. Poprvé, treba e, priznať e, veľké výzvy, ktoré predstavuje rýchly rozvoj hospodárskeho prostredia na svetovej úrovni. V je potrebné, aby sa tento vývoj odrazil aj vo vývoji inovatívnych metód výučby. Myslím si, že mladí ľudia by mali mať možnosť získať primeranú kvalifikáciu, ktorá im umožní e, byť konkurencieschopnejší a e, získať lepšie výhľadky na trhu práce budúcnosti. Po druhé, je potrebné podporovať trojuholník rast zamestnanosť a e, biznis, pretože e, nezamestnanosť e, nemôže počítať s tým, že nezamestnaní nemôžu počúvať z, počítať s pomocou Európskej únie. Je potrebné teda, aby členské štáty a vzdelávacie inštitúcie boli Ehm, ehm, si boli vedomé o potrebe ehm, aby viacej venovali pozornosť inovatívnym technikám, matematike a podobne. Okrem toho je dôležité, aby Európa v plnej miere prispela k rozvoju, podnikateľ, rozvoju podnikateľského ducha vo svojich vzdelávacích programoch, aby sa zmenil postoj eh, aby vlastne strach zo zlyhania u mladých sa odbúral, aby sa odbúral ten strach z podnikania a z rizika, ktoré podnikanie prináša. A chcem počiarknúť aj to, že je potrebné nájsť udržateľné riešenia, ktoré budú platné dlhodobo mladí e, e, samozrejme musia sami sa zapojiť do procesu e, týchto nových reforiem. Ďakujem. Santiago, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani predsednička, a ďakujem aj za prednesený návrh od kolegu Dovade. Hovorí sa tu o vzdelávaní a je jasné, že ja som veľký nadšenec pre kvalitné vzdelanie v Španielsku. Už som to povedal aj predtým. A na tomto výbore som to už viackrát vyslovil, že som za duálne vzdelávanie. Je to vec základného významu. A viacerí kolegovia to už vyslovili. Nakoniec aj pre mňa je to e, dôležité, Emilio je potrebné explicitnejšie vyjadriť tú podporu mladým je to niečo, čo je veľmi dôležité v týchto chvíľach. V Španielsku vidím, že mladí ľudia chcú byť, povedzme, e, zamestnaní niekde v banke alebo na nejakom dobrom mieste, ale e, proste to je, takéto miesta nosú so sebou nesú značné riziká a zodpovednosť. Ale z hľadiska vzdelávania musíme proste pozerať na tých z zamestnávateľov, na podnikateľov, nie ako na vykoristovateľov, ale ako na tých, ktorí poskytujú alebo vytvárajú pracovné príležitosti. Čiže vytvorenie podniku nakoniec by nemalo byť až také zložité, ako v mnohých krajinách v súčasnosti žiaľ je. Aj u nás je tam obrovská byrokracia, keď si chcete založiť podnik. Ale e, čiastočne sa spomínala aj legislatíva v oblasti zamestnávania. A to by si vyžadovalo viac pozornosti. Neúspech zamestnanosti mladých súvisí aj s našou legislatívou. Ešte počas Frankovej diktatúry chýbali mnohé základné právo, práva. Práva e, na zakladanie odborov, práva na štrajk a tak ďalej. A počas Frankovej diktatúry vlastne boli bežní zamestnanci e, priam nadmerne chránení. To nebolo možné niekoho len tak prepustiť. Hej? A vznikli napríklad také pracovné zmluvy, napríklad na 6 mesiacov, a keď prišla kríza, tak potom, e, keď nastala kríza, tak podniky chceli prepustiť tých ľudí, ktorí boli zamestnaní povedzme na 6 mesiacov alebo dočasne na e, dobu určitú. A pokiaľ ide o dlhodobé e, pracovné zmluvy, tam to nie je až také dramatické, ale problém s mladými bol práve ten, že mali hlavne krátkodobé pracovné zmluvy. Takže mali by sme urobiť aj s našou legislatívou niečo. Je to dôležité pre riešenie situácie. Samozrejme, ruka v ruke s tým ide aj zlepšenie ekonomickej situácie, ale to je previazané. A Neviem, či by nám kolega Morten z Dánska vedel viac povedať o tej pracovnej flexibilite, ktorú oni majú. A to je naozaj veľmi praktické z hľadiska hľadania nových pracovných miest. Ďakujem. Áno, máte pravdu. A teraz pán Tamáš Várne z komisie dostane slovo. Správne som to vyslovila? Nie je tu z komisie nikto? Takže, pardon, pane, nepoznám vaše meno, ale nech sa páči. Áno, pani Pecnička, ja som Fiora Leperoto, ja som z DG vzdelávania a kultúry. Áno, my obsah tohto návrhu stanoviska podporujeme, vítame aj tie odporúčania z tohto výboru, ktoré skutočne poukazujú na tie kľúčové oblasti, kde musíme urobiť konečne konkrétne kroky. Zdieľame to presvedčenie, že vzdelávanie zohráva veľkú úlohu, pokiaľ ide o zníženie nezamestnanosti mladých a takéto preškolovanie a vzdelávanie sú najlepším zabezpečením pred nezamestnanosťou mladých ľudí. Vnímame ten dôraz, ktorý sa tu kladie na zníženie predčasného opustenia v škôl bez získania diplomu a, a určitú prevenciu v tomto kontexte vnímame za pozitívnu Predovšetkým pokiaľ ide o tie oblasti, kde pre niektoré zraniteľné skupiny mladých ľudí kde takéto jednoducho predčasné š- ukončenie štúdie často objavuje, tak táto skupina je znepokojujúca. Takisto sa tu zdôrazňuje e, mobilita, pokiaľ ide o zvýšenie možnosti získania pracovnej príležitosti, aj pokiaľ ide o rozvinutie nejakých všeobecných zručností, pokiaľ ide Jazykové zručnosti, ale nielen jazykové zručnosti, to je v súlade s zámermi komisie využívať nový program pre vzdelávanie a školenie na to, aby sme takúto mobilitu vzdelávania podporili pri mladých ľuďoch. Takisto súhlasíme s vami a zdieľame aj tú vašu obavu, ktorú ste vyjadrili ohľadne rizik pre rozpočty, ktoré tu máme, tie škrty, ktoré sa tu objavili v rozpočtoch. A preto vlastne komisia apeluje na členské štáty, aby diferenciovali fiskálnu konsolidáciu. To znamená, že by ponechali alebo si stanovili priority, pokiaľ ide o výdavky, ktoré sú dôležité pre podporu vzdelávania, aby sa zvýšila zamestnateľnosť mladých ľudí. A takisto v tom vyhlásení, pokiaľ ide o tú analýzu vzdelávania, komisia navrhla, že by sa začali diskusie na národnej, ale aj európskej úrovni medzi členskými štátmi, aj v členských štátoch, pokiaľ ide o financovanie vzdelávacích systémov, a pokiaľ ide o zlepšenie e, účinnosti týchto systémov práve v časoch, kde sú málo finančných zdrojov, aby sa tu ponechala, podržala tá kvalita, ktorú sme tu mali doteraz. Tie obavy, ktoré tu odzneli, kde ide o e, ten duálny systém, predovšetkým pokiaľ ide o odborné vzdelávanie, to je dôležité, aby sa podporilo získávanie zručnosti na pracovnom trhu, aby sme sa vyhli nejakým problémom, aby sme zjednodušili e, ten prechod zo vzdelávacej inštitúcie do práce. Takisto súhlasíme s vami, že treba zvýšiť kvalitu vyššieho vzdelávania, a to nie len pokiaľ ide odborné vzdelávanie, ale pokiaľ ide vyššie vzdelávanie vo všeobecnosti, aby sme zabezpečili excelentnosť a lepšiu zamestnateľnosť. Kvalita ako taká je kľúčový prvok programu pre modernizáciu vyššieho vzdelávania, ktorý vlastne komisia v spolupráci s členskými štátmi momentálne implementuje. Podporujeme tú vašu výzvu, že by bolo treba zlepšiť implementáciu európskych nástrojov pre transparentnosť a preuznávanie kvalifikácií vzdelávania, pretože toto je jeden z nástrojov, ako môžeme zjednodušiť mobilitu. A týmto sa vlastne ako keby našli konkrétne zručnosti pre potreby trhu a zvýšila sa tá zamestnateľnosť na úrovni Európskej únie. Treba si takisto všimnúť, výsledky neformálneho ako aj formálneho vzdelávania a školenia vo forme prípravy na pracovné miesto, na ktorom mladí ľudia môžu nájsť uplatnenie. My podporujeme vašu snahu, aby apelovať na členské štáty, aby implementovali túto schému a zabezpečili adekvátne financovanie prostredníctvom štrukturálnych fondov, predovšetkým sociálneho fondu a so zacielením predovšetkým na regióny a tie skupiny obyvateľov, ktorí potrebujú najviac pomoc. A to celkom jasne vzýšlo z dnešnej diskusie. Záverom by som chcela pripomenúť, že zajtra 29. mája komisia príjme balíček odporúčaní šitých námer jednotlivým členským štátom Viaceré z týchto odporúčaní e, pokryjú tie otázky, ktoré dnes na výbore odzneli aj vo forme odporúčaní. Takže to je z mojej strany všetko. Moja kolegyňa z DG je tu. Neviem, či by chcel, chcela niečo doplniť. Nech sa páči. Neviem už, čo by sa k tomu dalo ešte povedať, hovorí pani predsednička. Chcete k tomu niečo povedať? Neurobím, ne, ne, neublížime vám, keď sa teraz nevyjadríte, nie? Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pán spravodajca. schön, pani predsednička. Prvne, že začnem, chcel by som ešte e, objasnil jednu vec, ktorá e, je potrebná, ktorú je potrebné. Začal som svoje vystúpenie tým, že súhlasím s vami, pokiaľ o teóriu ohľadne začarovaného kruhu. Ale keď som trval na tom, že vlastne sú tam tie prekážky parlamentného typu v súvislosti so schválením Bundestagu, tak to nebolo stanovisko z mojej strany, ktoré eh, by kritizovalo iniciatívu pani Merkel. Nie, ja len trvám na tom, že práve je to postup demokracie, ako to funguje a že vlastne e, to, o čom sa tam hovorí, je v rukách Európskeho, pardon, pardon, nemeckého parlamentu. A žiaľ teda to stretnutie, ktoré navrhuje pani Merkelová, vlastne bude už sa konať v období, kedy bude rozpustený Bundestag. Takže bolo by asi absurdné v tomto výbore príjmať nejaké také opatrenia, ktoré by neboli na prospech boja proti nezamestnanosti mladých. A určite je tu aj viacej tém, ktorým sa môžeme venovať. Ale dobre, takže pokiaľ ide o pripomienky zo strany kolegov poslancov a poslankyň, Veľká pani Sanchez Schmidt, e, áno, súhlasím s tým, čo povedala. Aj pán Takula tiež tu už nie, ale tiež súhlasím s tým, čo povedal, keď hovorí o potrebnom konsenze. Pán Tavares, otázka financie, to je základná vec. A úprimne poviem, že Európska investičná banka určite je dôležitá, a toto všetko by sa dalo vlastne, Dal by sa to riešiť aj cestou priamých pozmeňujúcich návrhov, predpokladám, ale ak môžem povedať to, čo ste povedali v súvislosti s EIB, myslím, že by to sem veľmi dobre zapadlo. Pán Skoria, je ozaj veľmi dôležité vylepšiť e, vzdelávací systém a ten duálny systém to je vlastne niečo, čo všetci chceme. A je dôležité poskytnúť aj určité stimuly pre mladých ľudí, aj napríklad v oblasti e, zmiernenia zdaňovania. V súčasnosti viaceré krajiny E, vlastne nezdaňujú takto e, mladých ľudí, ktoré si na, ktorí si nájdu prácu. Aj pán Kavada už sa vyjadril a ďakujem mu aj za jeho láskavosť. Ale chcem povedať, že nemôžeme nazerať na mladých ľudí ako na niečo izolované e, v rámci obyvateľstva preto to treba vnímať komplexne. Pán Kavada použ, taktiež poukázal na nedostatok kvality v riadení, ekonomického riadenia predovšetkým sa to týka. Po 60 rokoch fungovania EÚ sme sa dopracovali tak, kde sme, pravda. Pán Tavares e, v podstate vyjadril podobne ako pán Kavada. že vlastne túto riziko stratenia, e, riziko straty dobrého rejtingu, pravda. Ďalej sa tu spomínala myšlienka, že sú tu aj nové výzvy, ktoré to treba jednoducho brať na vedomie a treba im čeliť. Je dôležité, že aj tí, ktorí presadzujú tieto nové metódy, sa im musia prispôsobiť. A treba podporovať aj podnikateľského ducha u mladých ľudí aby sa zbavili strachu z podnikateľského rizika. V tejto oblasti by určite pomohli úpravy týkajúce sa zdaňovania. Môj kolega Santiago Fišaš presne ešte čo si povedal v súvislosti s tým, čo sme si ešte zdedili z obdobia frankizmu. Áno, je veľmi dobré, že si na to poukázal treba urobiť krok, vpredu, krok vpred aj v oblasti adekvátnej pracovnej legislatívy. Ďakujem. Pani predsednička, ďakujem. Ešte je tu jedna téma, ktoré sme sa nevenovali. Budeme to robiť formou pozmeňujúcich návrhov. Nehovoríte to nič o učení sa jazykov. Koľko mladých ľudí by mohlo pracovať u nás, pretože jednoducho máme ponuku, ktorá nemôže byť prijatá ak tí študenti alebo mladí ľudia nie sú schopní hovoriť cudzím jazykom. Takže musíme stále viac dbať na, o to, aby mladí ľudia hovorili cudzími jazykmi. Nemusia teraz hovoriť nemecky, ale v tomto konkrétnom prípade by to bolo dobré. A keď je to taká krajina, taká veľká krajina ako napríklad Nemecko, ktorá môže ponúknuť viac pracovných príležitostí, a má z, problémy s demografickou situáciou, tak by skutočne bolo dobre, ak by sa človek jednoducho zamyslel nad tým, že sa naučí Nemecku, Nemčinu aby potom mal dobrú prácu. Aspoň ako takú vstupnú, vstupnú bránu do sveta práce by to mohli mladí ľudia vnímať. Dobre, takže vo štvrtok o 12.00 je to je lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov. Ja teraz končím zasadnutie, pretože budeme mať zasadnutie koordinátorov a pokračujeme 15.30 s hlasovaním teda začíname 15.30 e, s hlasovaním, takže upozorňujem vás. Poprosím opustiť sálu všetkých tých, ktorí sa nepatria a ostanú tu koordinátori. Ďakujem.